Uh, dear friends. Milí kolegovia, som veľmi vďačný, že ste tu zo všetkých výborov, eh, aby sme teda spoločne začali. O pár minút Dúfam, že aj ostatní kolegovia prídu, takže počkajme možno pár minút na ostatných. Ďakujem. <clears throat> Dobré ráno. Znovu vás vítam na tretej časti schôdze ITRE. Výmena názorov na ohľadom medzinárodných dohôd. Dôležité témy, ako vieme, pretože toto je verejno-verejné partnerstvo čo znamená, že je tu účasť aj tretích krajín, takže je to komplikovanejšie, ale veľmi užitočné by to mohlo byť pre krajiny, ktoré sa ešte neúz, nezúčastňujú na horizonte 2020, ktorí musia rokovať o e, technologicko-vedeckej dohode s Úniou a aby sa im umožnila účasť na príma. Um, ehm, s komisiou sme sa na tom dohodli. Jordánsko, Egypt a Libanon, štyri krajiny. Parlament musí eh, dať svoj súhlas, čo je prirodzené pre tieto dohody, aby vstúpili do platnosti. Príma je operatívna od januára 2018, takže v rámci, tak povedať, o tri mesiace, čiže máme čo robiť, ponáhľame sa. Pani Sekolafa naša spravodajkyňa. Chcem vás poprosiť, aby ste sa ujali slova. Hm. Ďakujem pekne v oblasti výskumu a inovácií. Sme to schválili s veľkou väčšinou. Ide o partnerstvo v rámci článku 185. Ide o dohodu a teraz eh, máme od roku 2018 vstup do platnosti tejto dohody. Mali by tu byť integra- integrované inovatívne riešenia pre bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť v v hospodárskom vývoji a ochranu spotrebiteľa. Ide tiež o udržateľný eh, inkluzívny rast v rámci eh, partnerstiev a teda celkovú koordináciu a posilňovanie výskumu a inovačných programov v týchto tematických oblastiach v rámci eh, viacrozmerného systému. Existujú tu konflikty, eh, občianské vojny, politická nestabilita, fundamentalizmus, eh, prírodné katastrofy, a je to o to dôležitejšie, aby sme tieto zdroje udržali aj do budúcnosti, aby sme zabránili uh, uh, imigrácii. Je tu aj humanitárna kríza, ktorá je s tým spojená a samozrejme sú tu aj ľuďmi spôsobené dôvody. Musíme predovšetkým Eh, vydržať migračný tlak a potrebujeme investície do infraštruktúr preto, aby sme zabránili tejto migráciu. Toto je krok správnym smerom. Milí kolegovia, vždy som poukazovala na to, že Tuto je skutočne nezvyčajný príklad vedeckej diplomácie v EÚ. Je to pre uh, dôležitý e, príspevok pre inovácie a výskum a pomáha aj ďalším krajinám spoločne spojiť ich vzájomné sily a dokázať, že spolupráca v rámci EÚ sa oplatí. A existujú členské krajiny e, v rámci EÚ a 5 tretich krajín ktoré spomínali článok 12, eh, kde sa eh, uzatvorili zmluvy v rámci týchto vedeckých oblastí a vedeckej spolupráce s týmito tretími krajinami, ktoré som spomínala. Ide o to, aby sme vyrokovali eh, dohody v oblasti spolupráce v rámci vedy a výskumu Alžírsko, Egypt, Jordánsko a Libanon. A dohody sú teraz prerokované a ide o to, aby sme mali aj e, právny základ a aby sme e, zabezpečili účasť týchto krajín e, od roku 2018. Ďakujem pekne. Chcem požiadať zástupcov politických skupín, aby sa ujali slova za EPP kolega Rubik. Ja recht herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne. Vítam túto iniciatívu Európskej únie aj v rámci EPP. Pre nás je dôležité, aby sa vedecká práca primerane zlepšila a hlavne v súvislosti so spomínanými krajinami je tu veľká možnosť byť aktívny a od 1. januára 2018 to vstupne do platnosti a myslím si, že to bude veľká výhoda. Chcem poukázať aj na to, že s Jordánskom máme e, dobré vzťahy eh, bude tu teda fórum a dúfam, že toto fórum bude platformou pre Európsku úniu, aby sa vedecká spolupráca primerane posilnila. Mali sme tu aj účasť na fóre v Japonsku 12. novembra eh, diskutovať o globálnych problémoch. A preto si myslím, že Zložité body v oblasti udržateľného rozvoja sa vyriešia takisto aj výbor ITRE. Musí si stanoviť e, oblasti energetiky, e, vedy, výskumu a preto táto medzinárodná vedecká spolupráca s týmito krajinami je obzvlášť dôležitá. 17. mája budeme mať ďalšie fórum, kde sa pokúsime posilniť túto medzinárodnú platformu a preto si myslím, že tento program je pre nás kľúčový a môžeme ho len podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za SAD pani Cameron Ruiz. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Na úvod by som rada vyjadrila svoju spokojnosť s tým, že program Prima vznikol a že budeme na ňom pracovať. Preto som naozaj veľmi rada, že táto iniciatíva začína a som, som rada, že sa Európska komisia dohodla s krajinami. Už bolo povedané, že ide o 11 európskych krajín, z toho 8 na juhu Európy. Samozrejme vieme, že treba hľadať riešenia, pretože 180 miliónov ľudí v Stredomorí má problém s prístupom k zdravej vode, k bezpečnej vode. Takže naozaj tento program je príkladom vedeckej diplomácie. Tešíme sa, pretože program má obrovskú vysokú hodnotu. A dúfame, dúfame, že podobné projekty, aj projekty v rámci Horizont 2020, budú do budúcna pokračovať a že financovanie bude navýšené. Budeme sa tešiť na ďalšie informácie o tomto programe, keď začne. Takže určite to bude úspech. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Mr. Marias. Ďakujem, pán Marias. Zástupuje EKR. To programa... Ďakujem pekne, pán predseda. Program Prima je vo mnohých ohľadoch veľmi zaujímavý. Vyjadrili sme sa k tomu v súvislosti s rokovaním o Prima a máme aj určité e, názory, ktoré sme vyjadrili ohľadom niektorých problémoch. A je určite dôležité, aby tento program pokračoval. Vieme, že vedecká diplomácia posilňuje spoluprácu s tretími krajinami v oblasti energetiky, výskumy, tech, výskumu technológií a zaobchádzaním eh, s vodou. Je tu aj migračný tlak smerom do Európskej únie, ktorý potrebujeme e, znížiť. Sú tu vojny, chudoba. E, všetko toto rieši príjma. Chcem k tomu ešte sa vyjadriť e, v následovné pripomienky. Tieto snahy Máme tu 11 členských krajín, potrebujeme zaangažovať všetky krajiny, aby sa zamerali na znižovanie migrácie. Netýka sa to len južných členských krajín, ale všetkých členských krajín. Preto si myslím, že potrebujeme takú celkovú snahu, celkový prístup členských krajín, ktoré by sa mali zúčastňovať. Okrem toho, tu sa jedná o posilnenú úlohu mimovládnych organizácií, ktoré sa musia zúčastňovať na týchto programoch, tak ako to už odznelo hlavne vo vývojových programoch e, tretich krajín, ale týka sa to aj Grécka a Talianska, kde migračné tlaky sú predovšetkým na pleciach mimovládnych organizácií a tieto nemajú potrebné prostriedky, aby využívali primerane e, smerom k migračným tlakom. Ešte minútu poprosím. A okrem toho, je tu aj e, účasť Turecka. Nie vždy to bolo nápomocné. Je tu veľa migrantov, ktorí e, vlastne sa dostávajú do Stredomoria cez Turecko. Sme pozitívne naklonení tejto iniciatíve Chceme ale viac informácií a dohodnúť sa s Alžírskom, Egyptom a tak ďalej. Chceme byť teda lepšie informovaní a potom predložíme primerané pozmenujúce návrhy. Myslím si, že do konca roka musíme tieto rokovania ukončiť, aby sme neohrozili vstup do platnosti. Ďakujem pekne za Aldra. pána Teličku. Podporujeme vytvorenie partnerstvo pre výskum a inovácie v Stredomorí, tzv. Prima. Podporili sme to už od začiatku. Nie je to len program, ktorý môže posilniť e, inovácie v oblasti e, polnospodárstva, e, potravín alebo zaobchádzania s vodou. Má to aj iný aspekt, ako spomenul správodajca musíme e, podporovať nárast zdrojov, zlepšiť kvalitu života a nájsť e, riešenia na zmiernenie klimatických zmien a tiež na uľahčenie dialógu medzi EÚ a tretími krajinami v Stredomorí. V júli 2017 sme e, dosiahli dohodu s komisiou a radou o záverečnom znení návrhu ako tieňový spravodajca pre túto agendu. Pavel hovorí, že nie je dôvod, aby tento program nebol zahájený a, um, povzbu- a teda chce, aby ITRE súhlasila bil- s bilaterálnymi dohodami, ktoré boli vyrokované s Egyptom, Jordánskom, Libanonom a Alžírskom. Vzhľadom na prevažnú väčšinu vo výbore a v plenárnom hlasovaní si myslím, že Európsky parlament e, tento projekt podporí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za zelených. Pán Turmes. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že toto je výborná iniciatíva a chcem poďakovať komisii a aj parlamentu za e, takú rýchlu implementáciu. Klimatické zmeny a všetky, všetky štúdie na to poukazujú, budú veľkým tlakom pre poľnohospodárstvo z pohľadu pitnej vody e, a iných aspektov pre tieto krajiny. Preto sa musíme snažiť o vedeckú spoluprácu a toto by sa malo diať bez príliš veľkého politizovania. E, nesúhlasím s tou analýzou, že by sa to mala, malo spájať s emigráciou a mimovládnymi organizáciami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Ajozo. Pekne ďakujem, pán predseda. Kolegovia už vlastne povedali skoro všetko, ako pán Turnes povedal. Nesúvisí to vôbec s migráciou. Je to program, ktorý sa odvíja od vedeckého základu. Dnes sme sa tu to, to, to, čo nás dnes spája, je to, že tretie krajiny, ktoré e, netvoria súčasť Horizontu 2020, by mali podľa článku 1.2 um, ehm, by mali uzatvárať medzinárodné dohody s Európskou úniou. Európska únia na tom pracuje od, júlu, od júla 2017 s Alžírskom Egyptom a Líbiou už dohody uzatvorené sú, dobieha dohoda s Marokom. Komis, parlament dostal informácie k jednotlivým dohodám. Chýbajú nám tie informácie k Maroku. Informácie dostaneme následne a dostaneme následne potom právny odbor parlamentu e, nám odporúča, aby sme dosiaľ nezaujali pozíciu, ale ja súhlasím, treba schváliť tieto dohody, aby sa mohli, aby mohli vstúpiť do platnosti od januára. Ďakujem pekne. Pán Solinio. muito boas as notícias que temos sobre a Ďakujem pekne. Ide o dobrú správu. Máme teda dobrú správu ohľadom implementácie tohto vedeckého programu pre Stredomorie. To zmobilizuje uh, približne 400 miliónov eur, ktoré sa vynaložia na úplne zásadné ciele vodu, bezpečnosť v oblasti potravín. Toto sú otázky, ktoré boli vždy určujúce, ale sú ešte viac potrebné kvôli klimatickým zmenám, ktoré sú čoraz viac strategické. Máme pred sebou tri mesiace pred eh, začatím implementácie tohto programu a chceme vyslať výzvu, aby tu neboli časové sklzy v implementácii. Chcem zdôrazniť dôležitosť práce, ktorá bola vykonaná v parlamente a v rokovaniach medzi parlamentom a radou. Záverečný program je lepší ako ten, ktorý nám bol predložený na začiatku. Vítam tiež tú skutočnosť, že Štyri dohody s tretimi krajinami, Alžírskom, Egyptskom, Libanonom a Jordánskom sa už e, uzatvorili a teda je tu možnosť, e, aby tento proces nebol spomalený. Je potrebné napredovať a brať ohľad na dve otázky, kde e, by sa veci dali ešte citeľne zlepšiť v rokovaniach s radou. Je potrebné, aby princíp priority priorit nestrácal svoju hodnotu. Je potrebné financovať výskum založený na praxi a na potrebách. E, e, dosiahli sme pokrok v rokovaniach a nesmieme tento proces ohroziť. E, správy sú pozitívne, je potrebné, aby všetko toto sa aj implementovalo do praxe. Ďakujem všetkým kolegom a chcel by som požiadať zástupcov Európskej komisie pani Kristina Ruso, riaditeľka v DG Research Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Som veľmi rada, že tu môžem byť v ITRE dnes ráno a môžem podať správu o príjma, pretože ja som bola súčasťou rokovaní. Ale ešte predtým chcem poďakovať vám, pán predseda výboru a pani Sakolafa za výbornú prácu, ktorá sa urobila v, pri príjmaní e, prima. Som veľmi rada, že pani Sakolafa bola e, vymenovaná za spravodajkyňu pre tieto dohody. Myslím si, že všetci e, kolegovia v parlamente vyjadrili e, a chápu dôležitosť tejto, dohod- to, tejto dohody vo výskume a vývoji, kde sa vlastne riešia príčiny migrácie, vytvárajú sa pracovné príležitosti a tiež aj vedecká diplomácia bola spomenutá. Čiže nebudem sa tomuto venovať a som rada, že sa to plne uznalo. Ako bolo spomenuté, príjma, ktorá bola schválená v júli minulého roka, a pri e, príjmaní tej základnej zmluvy Prima sme začali neoficiálne rokovanie pre e, dohodu Prima. Som veľmi rada, že môžem povedať, že tieto rokovania boli veľmi rýchlo a úspešne dokončené so štyrmi krajinami, e, s ktorými potrebujeme medzinárodnú dohodu. Ide o Jordánsko, s Jordánskom sme iniciovali 10. E, júla túto dohodu a podpísanie dohody sa naplánovalo na marc, marec. 10. novembra e, bola bude schôdza a tiež e, som si všimla to, čo povedal pán Rubik o dôležitosti tohto vedeckého fóra a o tom, že je potrebné viac um, iniciatív zo strany týchto krajín Stredomoria. Rokovanie s Alžírskom tiež boli veľmi rýchle a boli uzatvorené 11. júla. Ehm, máme tu dohodu aj e, s Alžírskom v tomto čase, s Libanonom tiež rýchle rokovania ktoré boli uzatvorené 18. júla. Dohoda s Libanonom e, bola iniciovaná 18. júla tu v Bruseli a v Egypte. To bolo trošku dlhšie, ale iba o niekoľko týždňov, takže 28. júla. To bolo uzatvorené, ako to spomenul pani, spomenula pani Ajuzo. Musíme sa pozrieť na detaily týchto dohôd, ale nebudú tam žiadne prekvapenia, pretože obsah dohôd berie do úvahy medzinárodný právny systém v tých základných zmluvách, takže myslím si, že toto preskúmanie bude veľmi rýchle a budeme mm, pokračovať mm, tiež rýchlo. Vrátim sa k Maroku. Chcela som povedať, že na základe týchto úspešných rokovaní s týmito štyrmi krajinami komisia schválila 11. augusta návrh pre rozhodnutie rady na podpis a úvodné ustanovenia e, na implementáciu týchto dohôd a na ich e, uzatvorenie týchto dohôd s týmito štyrmi krajinami 25. septembra rada e, povolila podpis za EÚ dohody Prima a tieto dohody boli veľmi rýchlo predložené Európskemu parlamentu, ako ste spomenuli vy, pán predseda. Teraz je dôležité, aby sme získali súhlas parlamentu pred tým, ako rada schváli takéto rozhodnutia. A tiež, ako ste spomínali, je veľmi dôležité, aby tento proces bol rýchly a tieto krajiny mohli sa zúčastniť na prácach na príjme ako rovnocenní partneri, čo je v podstate cieľom tejto iniciatívy Prima. Predtým, e, ako to uzatvoríme v Marokom, e, ja som bola súčasťou týchto rokovaní, v Rabate som bola dvakrát a dohodli sme sa na takých hrubých rysoch, okrem e, doložky o teritorialite, čo je spojené s takým širším politickým aspektom. A teda finalizujeme diskusie o týchto špecifických otázkach teritoriálneho uplatňovania tejto dohody a myslím si, že vzhľadom na všeobecné diskusie medzi EÚ a Marokom bolo to trošku dlhšie, ako sme uh, už navrhli, chceme pokračovať s týmito štyrmi dohodami Alžírsko, Egypt, Jordánsko a Libanon. Bez nejakých skozov môžete počítať so mnou a so všetkými mojimi kolegami z našou podporou. Budeme naďalej aktívne diskutovať s Marokom. Ďakujem pekne za veľmi optimistický prejav. Pani Sekurafa, nech sa páči. Súhrn dnešnej diskusie, poprosím vás. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem zareagovať na to, čo uviedol pán Marias. Súvisí to s tým, že len nemnoho členských krajín e, sa môže zapojiť takisto mimovládne organizácie Turecko, takisto pretože súčasťou Horizontu 2020 je dôležité, aby sa zhodli skupiny na tom, že ratifikujeme túto medzinárodnú dohodu o vedeckej spolupráci. Na záver len nasledovné slova príjima sa eh, obracia na vysokoškolské výskumné zariadenia, verejné inštitúty a nezávislé organizácie činné v tejto oblasti. Predovšetkým ide o medzinárodnú spoluprácu. By som e, bez hľadu na to, či vaša krajina sa zúčastňuje alebo nie, všetci partneri, ktorí e, sú tu, aby sme na to poukázali, je to v našom záujme, aby táto iniciatíva plnila svoje ciele a aby sa tu dobila inovatívna výskumná práca a aby boli financie pre budúce obdobie. Means... Ďakujem veľmi pekne. To znamená týždeň viac či menej. Čiže 20... 20. oktobra do konca pracovnej doby, 20. oktobra do konca pracovnej doby. To je časová lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov Teraz sa presunieme od jedného dôležitého programu k ďalšej dôležitej téme, ktorá je výsostne dôležitá. Vnútorný trh pre elektrínu, rekast a spoločné pravidlá pre e, trh s, spoločný trh s elektrínou. Viete, že ide o súčasť balíčka pre čistú energiu. Spúšťame teraz e, finálnu diskusiu e, k štyrom legislatívnym aktom, vychádzajúc e, z 2820 pozmenujúcich návrhov v oboch prípadoch, vrátane návrhov, ktoré pochádzajú z návrhu stanoviska pána spravodajcu. Takže všetko spoločne. Vieme veľmi dobre, že je dôležité, aby sme k diskusii pristúpili seriózne a podrobne aby sme zohľadnili pri našej diskusii aj ďalšie legislatívne akty a návrhy legislatívnych aktov, teda ide o agentúru ACER a pripravenosť na e, rizika v rámci k sektoru elektriny. Spravodajcom dvoch z nich je pán Karinš je spravodajcom, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako pán predseda správne uviedol, pokiaľ ide o tieto dva legislatívne akty, tak k ním sme dostali skoro 3000 pozmenujúcich návrhov. Samozrejme, návrhy sa zoskupujú okolo podobných tém, čiže nejde o nemožnú úlohu, je to, skôr by som povedala, pomerne zaujímavá úloha e, prechádzať si e, týmito návrhmi. Ide o, um, ide o to, aby sme umožnili trhom dobre fungovať, aby, aby sme vo finále znížili náklady elektriny pre spotrebiteľov a podniky. Je tu ešte aj jedna zásadná otázka, ktorú si kladieme. Mal by, mal by trh reagovať aj na konkrétne špecifické technológie? Môžem aj po nemecky vystúpiť. Potom, potom netreba uh, tlmočenie. No už uh, môžete začať od začiatku. Dobre. Pravdepodobne, ale bez tých troch minútiek. <laughs> Do we have anything? Nothing. Funguje nám to? Nein, nicht? Is anything... Funguje vôbec niečo? Dobre, možno vystúpim pol, polotyšsky. Áno, dobre. I'll, I'll try once again. I'll... Vás, pokúste sa ešte raz. Budem pokračovať po anglicky. Máte tlmočenie? So what shall we do, chair? Predseda, ako budeme postupovať? Eh, aber wenn ich auf Deutsch eh, spreche, dann kommt... Ak hovorím po nemecky, tak budú to mať v angličtine ostatní. Wenn es auf Deutsch geht, kommt es Englische durch budete mať vlastne e, angličtinu, tak budem hovoriť po nemecky. OK now? Angličtina teraz funguje? Áno. Teraz to... Už to funguje. Takže je to na tebe. Či po anglicky alebo nemecky, nech sa ti páči. Dobre, vystúpim po anglicky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno, vážení kolegovia. Dostali sme skoro 3000 pozmeňujúcich návrhov, ktoré idú smerom, ktorým som sa uberala ja. Budeme si musieť odpovedať na jednu otázku. Mal by nový dizajn trhu reagovať na nové technológie, alebo by mal byť technologicky neutrálny? Dostali sme veľa pozmenujúcich návrhov od kolegov, kde sa zdôrazňovala úloha e, uchovávania e, a rôznych iných zariadení pri uposkytovateľov, ale my potrebujeme, my sa potrebujeme ubezpečiť, že legislatíva bude fungovať do budúcna, pretože nikto z nás nedokáže predpovedať, o aké, te- ak, aké technológie budú existovať, ktoré budú konkurencieschopné. Môže dojsť k prelomu v batériových technológiách, takže to to môže zmeniť pravidlá hry. Ja neviem, neviem. A myslím, že aj nikto z nás nevie, ako to bude vyzerať. Ja sa budem snažiť nás posunúť tomu, aby sme sa ubezpečili, že všetky technológie, bez toho, aby sme vedeli, ktoré budú tie najlepšie, budú môcť fungovať a takýmto spôsobom budeme môcť pracovať smerom k prístupu, ktorý bude technologicky neutrálny. Hlavným cieľom opätovne je to, že ak budú trhy fungovať správne, teda ak bude fungovať konkurencia, tak potom trhy v rámci trhy s novými technológiami budú vlastne podporovať aj obnoviteľné zdroje energie. Teda tí kolegovia, ktorí chci zdôrazniť, že obnoviteľné zdroje energie sú dôležité, ja by som im povedal, nie. Dôležité je, aby bol prítomný trh a potom budú následovať práve obnoviteľné zdroje energie. Ja to vnímam takto. Existuje eh, ešte zo pár tém v rámci celého spektra problematiky. Um, ide o, jednak o regionálne centrá, ktoré navrhla komisia. Navrhujem, aby sme ich promenovali na regionálne koordinačné centra, ale skutočná otázka zostáva, či nám ide skôr o prístup EÚ, alebo či nám ide skôr o čisto vnútroštátny prístup. Jedna vec je povedať, kto sa ubezpečí, že vždy je v systéme 50 Hz a tak ďalej, že funguje, fungujú svetlá a tak ďalej. Toto je operačná úroveň, ktorá, ktorá by mala zostať v rukách TSO. Ale predsa len je tam ešte jeden dôležitý prvok cezhraničného obchodu. A čo sa stane, keď sa stretne e, jeden TSO s druhým? No a tam, ak chceme naozaj, aby trh fungoval, tak sa musíme ubezpečiť, že trhy môžu plynúť aj cez hranice. Ďalšia vec, eh, mm, výkonnostné emisné štandardy, kapacitné mechanizmy, to sú tzv. 505, to je tzv. tých 550, o ktorých všetci radi uh, diskutujeme. No a tu práve sa objavilo veľa, mm, vyš, veľa návrhov na vypustenie z textu. Niektorí hovoria nie 550, ale 450, potom niektorí hovoria nie 450, ale 350, potom kolegovia hovorila, že to že to neplatí pre strategické rezervy. Um, dokonca je tam aj jeden pozmenujúci návrh, kde sa hovorí, že sa to týka len dovozov. My ako parlament e, sme sa snažili pokryť e, celú škálu. Budeme musieť o tom diskutovať a nájsť naozaj rozumný prístup. Niektoré členské štáty e, spoluprodukujú a sú na tom závislé. Niektoré Niektoré sú závislé na jadrovej energii, niektoré majú vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie, iné využívajú veľa plynu, takže tu tu sa názory naozaj rôznia. Bude trošku výzvou nájsť spoločnú reč a dohod uvidíme, ako to pôjde počas trialogov aj s radou a podobne. Keď sa teraz pozrieme na smernicu, tam, je otá- tam, tam vystáva otázka regulovaných cien. Ja rozumiem tomu, že v členských štátoch e, sa situácia rôzni. Situácia, v ktorej sa nachádzajú spotrebitelia. E, um, u nás existujú napríklad deregulované ceny pre domácnosti, pre podniky a existuje tam konkurencie a a tie veľkoobchodné ceny sú pomerne nízke v porovnaní s inými častiami Európy. V niektorých častiach to zdá sa funguje, ale v niektorých častiach Európy existujú regulované ceny. Bolo by dobré, aby, aby sme samozrejme nikoho netrestali, žiadny systém, ktorý má regulované ceny, pretože často je tá regulovaná cena výsledkom nedostatku konkurencie, prepojení a ak deregulujete, ak nemáte, ak neexistuje tá správna konkurencia, tak potom ceny môžu vystreliť hore. Takže ja, eh, ja by som to ako poskytovateľ možno urobil. Takže len konkurencia eh, tlačí ceny dole. Mali by sme áno, mali by sme sa uberať eh, smerom deregulovaných cien, ale ne, nemôžeme trestať trhy, kde to skrátka schodné nie je. Pretože uh, na to ne, ne, nevládnu náležité okolnosti na tom konkrétnom trhu. Už sme mali zasadnutie s tieňovými spravodajcami. Bude, bude určite, cítim, že stojí medzi nami výzva, ale teším sa na našu spoluprácu a že, a že to povedie k rozvoju konkurencieschopného trhu s elektrínou. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. Mm, veľmi presne ste pomenovali tie najdôležitejšie otázky vašej správy za SAD, pani Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Für... Ďakujem za obe správy. Mnohé pozmeňujúce návrhy, ako ste povedali, som presvedčená, že nájdeme dobrú parlamentnú pozíciu pretože v mnohých bodov nemáme také názorové rozdiely. Centrálne problémy, napríklad regionálne koordinačné e, miesta, jednotky DSU alebo kapacitné mechanizmy, tu zdieľam e, stanovisko spravodajcu a tieňových. Potom k jednotlivým bodom regionálne koordinačné centra tie musia mať e, právomoc rozhodovať len nemnoho oblastí s regionálnym významom a je jasné, že tu nechceme novú štruktúru paralelne. Mal by to byť vlastne iba uh, určitý upgrade. Pán Karinš to už bol spomenul. Aj EUDUSu jednotka i tu v podstate idú pozmeňujúce návrhy jedným smerom. I uh, prevádzkovateľia malých sietí, e, prerozdeľovacích sietí by mali mať túto možnosť. Pokiaľ ide o kapacitné trhy, tu sú veľmi prísne pravidla pre ich zavedenie. Bohužiaľ, podľa mňa komisie, tá komisia prespala tie vývoj v členských krajinách. Je tu jasné rozlišovanie medzi internými trhovými opatreniami, ktoré skresľujú trh, a medzi opatreniami, ktoré sú mimo trhu ako rezerva. Tu by sme vlastne mohli sa pozrieť, aké kapacitné mechanizmy sa zavenujú. Pokiaľ ide o skupinu SAD, tak tu je dôležitá i spravodlivá tranzícia. Pokiaľ ide o s e, kapacitné mechanizmy. Musíme dekar- dekarbonizovať určite ten elektrický trh a takisto v príslušných regiónoch e, štruktúrálne zmeny, hlavne v regiónoch, ktoré sú závislé od ťažby e, uhlia. Tu treba dobre plánovať a preto som tu podala oddelený odsek práva spotrebiteľov, to je dôležité pre moju skupinu, energetické zmeny. Bez podpory spotrebiteľov sa nám to nepodarí, preto je mne dôležité, aby ochrana spotrebiteľov bola ešte posilnená. Pozície sa líšia u otázok, ako je priority dispatch a balancing responsibility. Myslím si, že pokiaľ ide o zodpovednosť za bilančné kruhy, tu treba zohľadniť zase malé jednotky. Dúfam v každom prípade na dobrú spoluprácu s vami, pán Karinš, a s ďalšími a chcem zdôrazniť, že pre mňa je dôležitá dôslednosť a nie rýchlosť. Pri tisícke, dvoch tisícoch pozmeňujúcich návrhoch ide o predsa o reformu celého elektrického trhu. Myslím si, že tu by sme sme si mali nájsť čas, pretože vec je to potrebná. Ďakujem. Thank you much. Oj, pekne ďakujem. Takže v rámci mene skupiny EKR pán Krasnodenský, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som začal takou všeobecnou pripomienkou. Prvé zasadnutie spravodajcov už prebehlo, prečítal som si pozmenujúce návrhy a všimol som si dve také možné e, nebezpečenstva. Týka sa to trošku toho, ako my premýšľame nad reguláciou trhu s elektrínou do budúcna. Mali by sme sa snažiť vyhnúť sa extrémom. Jedným extrémom by bola tendencia hľadať e, ideálny trh, ktorý by sa sám reguloval, pokiaľ nebude dochádzať žiadnym intervenciám zvonka, tak v takom prípade by cieľom ideálneho trhu bolo nájdenie vlastného riešenia. V, mm, v, v, v vo východnej Európe už teraz vieme, že ideálny trh neexistuje. Teda to je to prvé nebezpečenstvo, ktorému sa musíme vyhnúť. Druhým je e, istá utopia. A tá súvisí s tým, aby sme zaobchádzali s týmto balíčkom ako s poslednou možnosťou zachrániť ľudstvo. pred e, dôsledkami klimatických zmien. Určite treba pomýšľať na tento problém, ale musíme byť realistickí a musíme mať na pamäti aj technologický pokrok. Pochopiteľne, nie, nie všetko je zapracované v balíčku. Nesmieme však zabúdať na sociálne náklady a na skutočnosť, že v Európe panujú rozdiely pokiaľ ide o hospodársky či sociálny rozvoj. Panujú rozdiely aj v rozličných právomociach regionálnych centier. A sú tu aj iné rozpory. Máme tu aj nové aspekty. Otázka rozličného zaobchádzania s kapacitnými trhmi. No a na druhej strane je tu je tu iné zaobchádzanie s, so strategickými rezervami. Nož a to sú práve tie aspekty, na ktoré by sme naozaj nemali zabúdať. Chcem upozorniť na jeden pozmenujúci návrh, ktorý som ja predložil za našu politickú skupinu. Ide o návrh, ktorý sa týka cenových zón. Hovorili sme e, s pánom viateľom Bohartom z Európskej komisie a on uviedol, že komisia často Eh, nemá k dispozícii mm, nástroje v krízových situáciách. Eh, obežné, obežné toky sú jedným z tých pomerne značných problémov, ktorý sa objavil nedávno. Čo tým chcem povedať? Naša politická skupina sa nechce vz naša skupina si neželá, aby komisia mala príliš veľa právomoci A o tom práve je náš pozmenujúci návrh. V niektorých e, prípadoch korupcie by komisia mala mať e, isté, isté právomoci, pokiaľ ide o konfiguráciu e, cenových zón. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj spravodajcovi za to, že začal už pracovať na pozmenujúcich návrhoch, že sa pridrža časového harmonogramu. Ako som povedala, my podporujeme prístup, ktorý vychádza z trhu a preto som nepredložila žiadne pozmenujúce návrhy ku kapacitným mechanizmom, pretože my podporujeme prístup pána správodajcu. A zdieľame to, čo uviedol ohľadne narušení trhu, ktorý to môže vytvoriť. Podporujeme aj návrhy, ktoré podporujú prístup e, spravodajcu, pokiaľ ide o vyváženú zodpovednosť, reguláciu cien. E, pokiaľ ide o priority dispatch, tam je dôležité zvážiť aj obavy ohľadne zrušenia výnimiek, napríklad transparentnosť mm, transparentnosť úbytku energie alebo pokiaľ ide o prístup k plne vyváženým trhom. Ale zároveň treba zvážiť aj delegovanie zodpovednosti a právomoci e, úsporným spôsobom, aby sme sa ubezpečili e, že na trh budú mať možnosť e, prúdiť aj obnoviteľné zdroje energie. Ale neodstraňujme výnimky bez toho, aby sme rozptýlili naše obavy, pretože to určite nepomôže do do budúcna. Pokiaľ ide regionálnu spoluprácu, ja si myslím, že regionálne koordinačné centra, akokoľvek ich už nazveme do budúcna, by mali mať právomoci rozhodovať, tak ako poukázala SAD. Mali by sme sa ubezpečiť, že proces rozhodovania bude inkluzívny, zemepisne vyvážený, aby aby to nebol TSO z najväčšej krajiny, ktorý bude rozhodovať, ale mali by mali by mať e, tieto centrá rozhodovacie právomoci zobrať toto do úvahy. E Samozrejme je dôležité e, reagovať aj na otázku TSO a tak ďalej. No a v neposlednom rade je dôležitá aj digitálna transformácia. Samozrejme, že v tomto, v tomto smere predložíme pozmenujúce návrhy, či už pokiaľ ide o dôležitosť neutrálneho prístupu, výmenu, výmeny údajov a tak ďalej. Ale vyjadríme sa aj k inteligentným meračom. Chcem tým povedať, že mnohé členské štáty už už, eh, už eh, takéto niečo u nich zavedené majú, iné nie. Čiže ak by sme mali, ak, ak, ak by sme mali čas eh, urobiť analýzu, potom by to mohlo znamenať to, že zavedenie meračov by sa oneskorilo a to si určite neželáme. Ďakujem veľmi pekne. Pán Tomus, nech sa páči. Ja som rád, páči sa mi to, ako pán spravodajca zorganizoval zasadnutie spravodajcov, veľmi profesionálne. Čiže trh musí byť férový, transparentný, má, ísť, má zachádzať za, hrano, za národné hranice. V, m, mm, e, musíme povedať, že uhlie znečisťuje. E, jadro ne, nezaplatí za e, poistenie. Čiže m, mm, existujú všetky tieto trhové narušenia a pokiaľ tam budú pretrvávať, tak sa nachádzame na trhu, kde je nesprávna cena. 30 eur nie je určite trhovou cenou pre nikoho. A prečo je tam tých 30 eur? Pretože mám nadmernú kapacitu. Prečo mám nadmernú kapacitu? Pretože EU ETS zlyhal a um, a uhlie a jadro skrátka nefungujú e, tak, ako by sme si želali, nezaplatia za znečisťovanie. Ak sa zbavíme všetkých týchto narušení, a to práve potrebujeme robiť, ale pokiaľ budú tieto narušenia pretrvávať, tak, tak, bude, tak je neférové penalizovať jeden zdroj, ktorý neznečistuje, jeden zdroj, ktorý nezanecháva e, negatívne dedičstvo, teda obnoviteľné zdroje. To je našou úlohou. A táto férovosť e, sa, sa netýka len trhu, ale ide aj o EU aspekt a ne EU aspekt. Naozaj si želáme bulharské uhlie. Um, snažíme, potom tu máme, potom tu máme dovoz srbského uhlia. Chceme elektrinu Čiernej hory, na ktoré, ktorá, ktorá nespadá pod ETS, aby to prúdilo do Talianska a tak ďalej. Um, Potrebujeme naozaj úpravu a reguláciu aj na hraniciach. Po druhé, trhy musia byť transparentné a to naozaj súvisí s TSO prevádzkovateľmi. Ja si myslím, eh, ja si myslím, že treba vybalansovať aj rezervy a všetko to musí byť blízko pri trhu. A pri plnej transparentnosti. Potom ekonomické optimum zachádza za národné hranice a preto si myslím, že potrebujeme, e, potrebujeme i potrebujeme e, regulovať aj veľké zemepisné ohraničenia oblasti, potrebujeme koordináciu, ale potrebujeme aj rozhodnutia v niektorých zacielených oblastiach. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Pekne. Pani Ernst Sague. Gut. Habe ich Glück gehabt, dass ich vorher noch genießt habe. Mám šťastie, Veru. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. Naozaj dáva zmysel určité témy a pozmenujúce návrhy, kompromisy spojiť a diskutovať o nich spoločne. Množstvo odsekov napríklad o kapacitných trhoch aby sme mohli o nich hovoriť spoločne, tak sme ich dali do jednej várky, tak povediac. Bolo by to ľahšie, ak by sme išli krok po kroku. To je len prozba z mojej strany. A čo je pre nás to najdôležitejšie, no už tak to, aby sme spojili tri veci. Bezpečnosť dodávok, samozrejme, po prvé, po druhé prístup jednotlivca k energiám, nemať, nemať pocit, že ste e, odblokovaní a takisto po tretie klimatické ciele. Jeden z, vých, z najdôležitých cieľov, keď o nich hovoríme a tvárime sa, že e, tie klimatické ciele popri tom sú niečo vedľajšie. Tento trojuholník, teda ten, ten, ten súzvuk, to bude iba e, spravodlivé Také je moje presvedčenie. Pokiaľ ide o skreslenia trhu, ja by som to definovala asi tak ako Claude. Tento typ e, skreslenia trhu mi jednoducho nevyhovuje. Nemyslím to len e, mentálne, ale aj obsahovo. Kapacitné mechanizmy, e, ideme dobrým smerom, myslím si. Musíme sa pozrieť na konkrétne články, ako by to mohlo ísť temporárna otázka by mala byť naozaj, alebo teda tá dočasnosť by mala byť pre nás len tým poslednou možnosťou. Tešila by som sa, keby sme to vedeli e, dobre e, spoločne diskutovať. Strategická re- rezerva, tu sa teším. Viem, že nemecké riešenie nie je to najlepšie. Určite ale lepšie ako mnohé iné V každom prípade, pokiaľ ide o princípy e, trhu s elektrickou energiou, no už tak treba hovoriť o dekarbonizácii, trvalej udržateľnosti a tak ďalej. Potrebujeme do domácnosti, ktoré sú energeticky e, účinnejšie. To sú veľmi dôležité otázky, ktoré treba zohľadniť. Potom také drobnosti, ktoré ale e, zase takými drobnosťami nie sú. Myslíme si, že všetky e, e, účastníci trhu by sa mali e, zúčastňovať nielen vyváženej zodpovednosti, ale aj z vyváženého trhu vyvažujúcich tendencií. To treba naozaj vyjasniť. Nechceme byť vyňatí z tej zodpovednosti vyvažovať, ale tiež nie z toho trhu. my viete určite, že e, musíme rozdiskutovať aj o napájaní. Máme tu na, naozaj preferenciu. Zmenili sa e, zákony i v Nemecku, to je škoda a dnes v médiách píšu, že Nemecko nedosiahne klimatické ciele. A to súvisí i s touto zmenou v energetickej politiky. O, treba o tom diskutovať, pretože tým pádom stále bude preferencia smerovať k atomovej energii, jadrovej energii a k uhliu. E, tá prednosť napájania je nám dôležitý. My by sme radi definovali tú mm, energiu pre občanov, ďalej energetická chudoba, regulované ceny, posilnenie ochrany spotrebiteľa a vždy by mal byť prítomný nejaký nezávislý um, ombudsman. Teraz by som poprosil ďalších rečníkov. Začneme pánom Levandovským. Kristianis, veľa šťastia s týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Chcem hovoriť o tom magickom čísle 550. Asi ste to uhádli. To je ten štandard emisného výkonu. Ako dáme na túto úroveň, tak, tak to priamo eliminuje výrobné kapacity v niektorých krajinách, vrátane krajiny, ktorú poznám najlepšie. Nepomôžu ani prechodné obdobia. Následok bude, že budú viac závisieť od dovozov a zvýšená dovozná závislosť by nemala byť cieľom európskych eh, regulátorov. Toto je trestom i pre niektoré krajiny, vrátane mojej krajiny, s cieľom dosiahnuť e, klimatické ciele, čisté e, uholné technológie. Tu je potenciálny výslo, ak e, to preženieme určitých parametrov u tohto nariadenia. Slovo má pani Ajúzo. Ďakujem veľmi pekne a pán predseda, ďakujem pánu Karinšovi ako spravodajcovi. Budem stručná. Spomeniem len naše pozmejúce návrhy. Pokiaľ ide o vnútorný trh, tak naše hlavné návrhy sa týkajú toho, že stanovenie cien každých 15 minút, my, tady, my tu píšeme, aby členské krajiny, ktoré nedosiahli 10-percentnú prepojenosť, aby z tejto povinnosti boli vyňaté, pretože to vedie k veľkým nákladom a nie užitku pre spotrebiteľa. Nariadenie, pokiaľ ide o úroveň o prepojenosť, otvorenie trhu s kapacitami a e, tu je to podmienka, aby sme mali rovnakú hospodárskú súťaž a rozumné e, ceny. A keď komisia odstraňuje prioritný dispečing, my chceme, aby to bolo vždy v prípade, že sa nezvýšia ceny za dispečing. A potom sme sem dali i niekoľko zásad, pokiaľ ide o ceny, sieťové ceny, napríklad pokryť investičné náklady a údržbu a operatívne, aby to robila dobre spravovaná firma, aby sme tu mali tieto zásady a aby to bolo upravené legislatívne a nebolo ponechané agentúre. Pokiaľ ide limit 550 gramov na kW CO2. Tu súhlasím s pánom kolegom Levandovským. Je dôležité, aby členské krajiny boli flexibilné, aby si mohli chrániť elektrárne mechanizmom s kapacitami. Pokiaľ ide o vnútorný trh, chceme menšie právomoci pre regulačné inštancie, aby členské krajiny mohli si navrhnúť politiku šitú na mieru. My nepochybujeme určite o význame týchto agentúr, ale niektoré tieto pravomoci sa musia upraviť. Pokiaľ ide o definíciu miestnej energetickej komunity, už tak to musia realizovať členské krajiny. Zároveň navrhujeme nový postup pre postupné odpojovanie generačných centier tak, aby tu neboli zmeny prudké. Pokiaľ ide o regulačnú agentúru, aby sa rozhodnutia prijímali e, dvojtretinovou väčšinou a pokiaľ ide o dodávky, chceme, aby sa posilnili ustanovenia, pokiaľ ide o prepojenosť. My máme starosti, pokiaľ ide o prepojenosť, ak nedosiahneme 10-percentné minimum, tak po Španielsku nemôžeme splniť tento cieľ. My veľmi my splníme veľmi vysoké ciele, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, ale veľa produkcie budeme musieť vyhodiť, pretože sa to nedá ani spotrebovať, ani sa to nemôže dať uh, von. Uh, e, Mrs. Griffin. Ďakujeme, slovo má pani Griffin. Ja plne podporujem ambície, e, ktoré vyjadrila už Martina Werner z SAD ako naša tieňová spravidla spravodajkyňa spolu s kolegami SAD som predložila pozmeňujúce návrhy s cieľom chrániť chudobu, <clears throat> energetickú chudobu zraniteľných chudobných spotrebiteľov. Ich odpojenie nemožno nikdy obhájiť. Normou musí byť čistá energia, takisto informovanie klientov, že môžu použiť lacnejšiu sadzbu. Vítam komentáre Martiny a Kornélie Pracujeme na definovaní energetickej chudoby e, v zložke o riadení veci. Ide takisto o lokálne energetické e, spoločenstva, v ktorých chceme povzbudzovať občanov, aby boli aktívnymi účastníkmi tohto e, obdobia prechodu. V budúcnosti veľkú úlohu nadobudne obnoviteľná energia, asi 30 pritom môže pochádzať z týchto miestnych energetických spoločenstiev. Musíme s, e, byť e, naozaj v centre tohto, tohto procesu, keď chceme, aby tam boli občania. E, dostupná a čistá energia pre všetkých občanov, to je naše heslo. Slovo má pani Nibler. Ďakujem, chcem poďakovať našemu správodajcovi, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii, ale pod jeho taktovkou určite e, bude táto práca úspešná. Mám štyri e, tematické oblasti. Prvá, kapacitné mechanizmy. Tu sa kolegovia viackrát vyjadrili. Ja som tu navrhla škrtnutie tých 550 gramov, pretože si myslím, že u kapacitných mechanizmov by sme nemali mať klimatickú politiku. Musíme dosiahnuť klimatické ciele emisným systémom. V trialógu o tom práve rokujeme, ako ho ďalej dotvoriť. A u kapacitného mechanizmu nejde o klimatickú politiku, ale o bezpečnosť dodávok, o flexibilitu, keď sa na trhu konštatujú e, určité e, situácie nedostatku a preto e, treba kombinovať i ekonomicky to nie je efektívne, vyššie ceny u spotrebiteľov a mnohé elektrárne treba odstaviť. Jednoducho nepovažujem to za správne. Druhá téma, Európska organizácia prevádzkovateľov prepojovacích sietí. Tu si myslím, že tieto e, interkonektory by sa mali podporovať i na celoeurópskej úrovni. Myslím si, že tí malí a, e, a, a naozaj e, tie interkonektory pod 100 tisíc klientov, tie de minimis, u mňa je to naozaj 85 e, prevádzkovateľov, ak by mali byť nezapojení, nepovažujem to za správne. To som chcela povedať. Takisto e, tretia téma, tie e, zóny elektrickej energie. Tu si myslím, to zónovanie, tie oblasti, o tom by nemala rozhodovať podľa mňa komisia. A ďalej regionálne prevádzkové centra tu sa kolegovia vyjadrili a ja tu nemyslím si, že je nevyhnutné, že tieto centrá treba vytvárať. Vytvorili by sme byrokraciu a duplikovanie štruktúr, preto jednoducho som zažiadala škrtnutie i v tejto časti. Ďakujeme vám. Slovo má pán Blanko López. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Tento nový dizajn trhu je veľmi dôležitý na to, aby sme aktualizovali reguláciu, ktorá nebola adekvátna z pohľadu cien. Tá, tieto nové pravidlá musia zaintegrovať aj nových aktérov do celého systému pravidiel. A to všetko treba prispôsobiť energetickému mixu, ktorému budú dominovať eh, obnoviteľné zdroje energie mali by existovať dlhodobé a krátkodobé ceny, ktoré poskytnú možnosť investovať. Um, ku kapacitným mechanizmom. Energetický mix, ktorý by vychádzal z obnoviteľných zdrojov energie, by nemal slúžiť ako, ako ospravedlnenie na podporu znečistujúcich druhov energie. Potrebujeme podporovať prísne opatrenia a, len, a využívať tieto mechanizmy len ako, pos, ako posledný zdroj. Myslím si, že je chybou vyškrtnúť e, prioritu, e, prioritu e, dodávok Návrh, návrh komisie je jasne konzervatívny. Treba pri najmenšom zvážiť e, osobitné špecifika malých e, zariadení na obnoviteľné zdroje energie, ako aj zariad- demonstračných centier, ktoré nemôžu konkurovať ostatným na trhu. Potrebujeme sa ubezpečiť, aby aby, eh, aby tu existovali nejaké priority pre znečistujúce zdroje energie na úkor obnoviteľných zdrojov energie. A treba uznať dôležitosť, tak ako bolo povedané, eh, prepojení, ktoré sú dôležité pre rozvoj vnútorného trhu s, s elektrickou energiou. Táto smernica hovorí aj o potrebe ochrany občanov v zraniteľnej situácii. Preto treba zabezpečiť ochranu a prístup občanov, ktorí sa nachádzajú v situácii energetickej chudoby. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a želám všetko dobré do rokovania. Thank you very much, colleague. Ďakujeme, kolega. Poprosil by som teraz zástupcu eh, Európskej komisie, pán riaditeľ, takmer stály eh, člen našeho výboru, pán Hart, z DG Energy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Už sme si dnes e, vypočuli, že ide takmer o, o 3000 pozmeňujúcich návrhov. Človek by mohol povedať, že čo si nie je v poriadku s, e, so spra, e, s prácou komisie i spravodajca. To však nie je pravda. Naopak, je to dobrý znak, že je toľko pozmeňujúcich návrhov, pretože len to len e, zdôrazňuje význam reformného balíčka e, pre našu ekonomiku a pre naše spoločnosti. Preto komisia naozaj víta túto intenzívnu prácu, ktorú investuje tento výbor a jeho členovia do tohto e, bodu, do tejto problematiky. Komisia tiež veľmi víta, že väčšina návrhov podporuje ten všeobecný koncept komisie systematicky odstraňovať bariéry e, z účasti e, spotrebiteľov k tomu trhovo založenému postupu. Pán Krasnodemský áno, ideálny trh sa nachádza kde si v učebniciach, nie však v reálnom živote a preto sme sa snažili nájsť určitú rovnováhu medzi otváraním trhov a viac k e, hospodárskej súťaži a integrácii energetických systémov. Súčasne však zavádzame tiež e, určité bezpečnostné marže kde ide samozrejme o mechanizmy e, odmaňovania e, kapacít. Samozrejme, že tu e, sa líšia názory úloha klimatických cieľov. Za komisiu môžem povedať, že klimatická politika ide do energetického systému. Musíme uznať, že energetické systémy sú jedným z hlavných znečisťovateľov a preto poprvýkrát e, sa snažíme integrovať obnoviteľné energie do trhu a, bohuž, a tiež energetická účinnosť, ktorá e, bude predchádzať. Takže pre nás e, je, ide o klimatické politiky. Ďalšie nástroje ETS e, pri programoch odmeňovania e, kapacít, to je napríklad tých 550 gramov, ktoré sa tu spomenuli. Pre komisiu je jasné, že potrebujeme tento limit. Ako tu už totiž zaznelo, nemôžeme e, získať plný, plnú podporu najviac znečistujúcim e, továrňam. A tu by som naozaj podporil slova pani Werner. Nemôžeme prižmurovať oči e, nad tými 22 veľmi intenzívne s uhlím pracujúcimi regiónmi. To nie je ako s tými 550 gramami. Treba mať naozaj efektívnu politiku na pomoc týmto regiónom, aby sa dostali odtiaľto, aby mali príležitosť rozvíjať e, nezneč- e, menej znečistujúcich e, podnikov priateľnejším spôsobom. A tu by som vás ako poslancov chcel vyzvať. My spustíme na európskej úrovni v Štrasburgu 11. decembra platformu s podporou predsedu tohto výboru, kde vytvoríme platformu, kde sa bude pomáhať finančne, ale tiež rozvojovou spoluprácou, teda pri rozvoji tohto konceptu. To sa spustí v decembri, ak chcete, ak budete v Štrasburgu e, medzi 4. E, a približne 6. hodinou, lebo ste vítaní. A teraz ešte niekoľko konkrétnejších otázok, ktoré sa tu otvorili tie e, centra rok. E, pripúšťam, už som to povedal, že používanie operatívy bola chyba zo strany komisie. To nereagovalo na to, čo chceme dosiahnuť. Nechceme zasahovať e, do každodennej činnosti tých TSO. Vítame zmenu navrhovanú spravodajcom aby to boli koordinačné centra, pretože to je ich povaha. Viete, že v rade hovoria o tzv. bezpečnostných centrách a komisia ale uprednostňuje teda tú, ten názov, tú nálepku spravodajcu, teda e, tie centrá spolupráce. Beriem tiež na vedomie, že nie je tu jednomyselná zhoda k e, právomociam týchto orgánov mne sa páčilo, že pani Kalas, pán, pani Werner i pán Turnes podporili nás v tom, že pre regionálne rozhodnutia tu potrebujeme regionálne právomoci, nie národné rozhodnutia tých centier TSO. Pokiaľ ide o tie zóny, <clears throat> No, súhlasíme s pani Nibler, žiadna angažovanosť komisie, ako povedal naopak pani, pán Karinš, kompetencie komisie. Obaja majú pravdu, ale pomenovávajú extrémy. Treba eh, povedať, že ide o politickú otázku. Pokiaľ ide o tú aukčnú zónu, eh, mala by to byť silnejšia angažovanosť členských krajín, kým komisia začne konať a uvidíme, čo by to mohlo potrebovať. Pokiaľ ide o malo predaj, regulácia cien, jedna vec je jasná. Nič viac neškotí tým e, trhom e, malopredajcov než e, regulácia trhov. Všetky výnimky, ktoré tu robíme, povedú podkopávaniu konceptu. Ja si myslím, že treba udržiavať úroveň ambicioznosti a politiku vynechať e, z e, energetickej cenotvorby. Toto by sa malo e, zapojiť formou hospodárskej súťaže. To je najlepší spôsob, ako stlačiť ceny, alebo aspoň ich mať pod kontrolou. A pokiaľ ide o orgán DSO, Súhlasíme s tým, že otvorenie e, členstva by sa malo udiať a komisia už podnikla kroky smerom k, štyrmi, e, e, k štyrom európskym asociáciám TSO a váš pozmeňujúci návrh ide dobrým smerom. Mali by sme to otvoriť všetkým DSO a otázka potom len znie, ako budeme konfigurovať veci v tomto ohľade. Sme však vo veľmi zaujímavej a konštruktívnej diskusii. Ďakujem. A v neposlednej miere len jedna vec, pani Griffin. Ďakujeme vám za podporu miestných energetických komunít. Len to môžem podporiť. Problém tu je e, so znením. Nie je také jasné. Pracujeme na jeho zlepšení, pretože naše ustanovenia sa interpretovali tak, že by to mohlo znamenať zneužívanie tohto systému. Ja vám tu ďakujem za to, že tento nami zdieľaný koncept ste dali do správneho kontextu. Ďakujem za veľmi profesionálne postrehy e, Európskej komisie. Sú tu rozdiely medzi nami. Rozličné e, politické frakcie sa vyjadrili, teda vyjadrili svoje názory, ale profesionáli a experti sú vždy vítaní. Teraz by som vám chcel pripomenúť, prepačte, pán Karinč ešte, zhrňte celú diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým účastníkom debaty, hlavne tieňovým spravodajcom. môžem vysloviť e, ako tenový spravodajca komentár. Hodinu a pol sme mali stretnutie, hovorili o článkom 1 a 2. Tie sú predmetom rozsahu a pôsobnosti, o čom tu vlastne hovoríme. A článok 2 sa týka definícií. Nechcem ísť článok po článku, tému po téme, ale teda chceli sme prejsť všetkým, čo nie je kontroverzné. My sme politici, Kontroverziu nájdeme vo všetkom. A samozrejme, prejdeme tému po téme, kapacitné mechanizmy, e, dispečing, vyvážená zodpovednosť, e, CC, RCC, takže takto to mm, komisia nazýva. Čiže prejdeme tému po téme. Všetci hovoríte o špecifických obavách, ktoré sú veľmi reálne a mnohé návrhy, ja to tak vidím, neboli tak veľmi odlišné podľa nášho názoru e, nezávisle na politickej farbe. Veľmi často tieto, politi- tieto pozmeňujúce návrhy prichádzajú z regiónov, odkiaľ pochádzame ako politici. A dôvod je ten, že tieto obavy sú veľmi reálne. V niektorých častiach Európy Európy, e, prepojenia sú skutočnou výzvou. To sa týka e, cezhraničných tokov, e, mm, objem z rezervných kapacít, ktoré potrebujeme v systéme, potreba deregulovať ceny, to je súčasť dohody. Tieto členské krajiny, ktoré e, majú silnú produkciu uhlia. To musíme pochopiť. V mojej krajine máme nulovú e, účasť alebo podiel uhlia. Čiže mňa, nás to až tak veľmi netrápi, ale je to aj sociálny na téma, pretože ľudia tam pracujú. A potom, ako uskutočniť tento prechod tento prechod je potrebný, ale ako sa má zrealizovať? Toto je veľmi e, reálny problém. Tiež úloha komisie. Samozrejme, toto je čiastočne technická či trhovo podložená téma či otázka, ale keď hovorím o regionálnych bezpečnostných centrách TSO, inžinieri hovoria, o algoritmoch pre e, vytvorenie cien a, a nehovoríme o tých najlepších technických riešeniach, ktoré by boli absolútne korektným signálom pre trh, pretože toto by malo opačný efekt zvýšenia ceny elektriny drasticky v niektorých častiach Európy, ktoré sú uh, produkujú veľkú časť nášho HDP. Má to teda aj politický aspekt. Musíme to aj takto brať, musíme nájsť riešenia, ktoré budú fungovať, ale ja spolu s komisiou, táto tiež zdôrazňuje, sa zasadzujeme na, za to, aby trh bol na prvom mieste. Ak bude túto právo pre trh vydávať jasný signál, tak prekonáme súčasné problémy. Mnohé z nich sú to také fyzické obmedzenia, ktoré sa ale dajú prekonať. V Lotyšskom aj vlastnej krajine pred 10 či 15 rokmi sme boli úplným energetickým ostrovom spolu s ostatnými e, pobaltskými krajinami vďaka PCI. Máme veľmi dobrú prepojenosť s našimi severnými susedmi, to je súčasťou Nordpoolu, e, teda e, trhu s elektrínou. E, tam som zistil, ako funguje spotový trh a funguje veľmi dobre pretože sú na správne nastavené podmienky. Prepojenia sú dobré, rôzne zdroje generovania energie, celý systém, žiadne fyzické či kultúrne prekážky pre trh, pretože všetky krajina, krajiny, kde tento trh funguje, sú vlastne e, voľnými trhmi orientované na trh. E, a teda trh si dokázal poradiť so všetkými prekážkami. Ak to takto je, tak to môže fungovať. Môže to fungovať. Taký argument musíme ale prekonať bariéry fyzické a aj politické. Prekážky a urobiť to správne. To je naša hlavná úloha. Som presvedčený, že to dokážeme a spolu s so ostatnými tieňovými spravodajcami na tom pracujeme. Ďakujeme pekne. Nebol som súčasťou týchto diskusí, ale môžem povedať, že diskusia bola fantastická. Táto téma je kľúčová. Možno, že pre celý tento mandát, pre celý náš výbor. Čiže veľmi pekne ďakujem za túto výbornú diskusiu a dovolte mi povedať, že 11. december 2017 sa bude hlasovať v ITRE je to pondelok v Štrásburgu, ak si správne spomínam. Áno, e, pondelok v Štrásburg, správne. Čiže zapamätajte si, pripravte sa. Ďalšia téma. Sme presne v súlade s programom. Áno, nech sa páči. Prepačte, pán predseda, ale musíme naozaj hlasovať v Štrasburgu. Nie je tu nejaká iná možnosť, aby sa toto hlasovanie uskutočnilo? Každý v Štrásburgu má, je taký vyťažený a to je vlastne posledný Štrasburg v roku. Chcem poprosiť, aby sme si zvolili možno nie Štrasburgový termín, aby sme mali tú e, schôdzu. Prosím dôrazne teda, aby sa, o tom, aby sa to zvážilo. Je to v programe už 6 týždňov takto. Od začiatku septembra to bolo na programe a nedokázali sme nájsť iné riešenie. Nemáme inú možnosť. Ak, chcete, ak chceme skončiť tento rok, ak nebudeme hlasovať v Štrásburgu, tak to dokončíme v januári. Ale to by sme nechceli, pretože Európska komisia mm, teda spolupracujeme a my sme chceli na začiatku, pani Nibler, chceli sme to dokončiť e, koncom novembra, ale bolo to nemožné, pretože tam bolo príliš veľa pozmenujúcich návrhov, príliš veľa práce a my sme chceli doplniť ešte dva ďalšie týždne do 11. decembra od konca novembra veľmi dôležité týždne, aby sme pracovali na kompromisných pozmenujúcich návrhoch. Hoch, e, to je taká úžasná agenda a máme aj iné časti o ktorý sa tiež bude hlasovať 11. decembra 4 konkrétne. Takže ja chápem, e, máte pravdu, chcete sa vyhnúť preťaženiu, ale nedá sa to, ak chceme dokončiť túto prácu tento rok. Teraz prejdeme k téme číslo 16 Európskej agentúry pre spoluprácu e, energetických regulátorov RECAST náš spravodajca Morten Helvek Petersen. Tento návrh e, je súčasťou uh, balíka pre čistú energiu. Je to úzko spojené s ostatnými témami, hlavne s touto, o, ktorou, o ktorej sme hovorili práve teraz. Revízia trhu s elektrínou všetko, čo sa týka ACERu. Chceme aktualizovať nariadenie ACER, aby sme odzrkadlili nové úlohy, ktoré má táto agentúra v energetickej legislatíve a aby sme to zosúladili so zmenami na e, pravidiel e, trhu s elektrinou. 412 pozmenujúci návrhov, čiže máme šťastie. Morten, máte šťastie. Sú tu rôzličné témy, ciele, úlohy agentúry a vnútornej organizácie, rozhodovanie agentúre. V agentúre. Máte slovo, pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Máte pravdu, nemáme rovnaký veľký počet pozmeňujúcich návrhov ako pán Karinš ale predovšetkým chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za ich príspevky v tejto téme a povedať, že celkovo som optimista. Myslím, že máme veľkú šancu uspieť a mať e, dobré nariadenie. Mali sme tu veľa konštruktívnych návrhov zo strany všetkých tieňových spravodajcov. Všetky, nás to boli technické stretnutia tieňových spravodajcov. Máme tu priestor aj e, pre optimizmus. Navštívil som ACER pred pár, rokmi, e, pred pár týždňami pardon, a štatistiky a čísla, ktoré e, predložili, sú teda tu a kdekoľvek hrani, energia narazí na hranicu, tak ten tok sa zastaví. Nemáme tu vlastne vnútorný trh s energiou a videli sme to celkom jasne z čísel, že je tam toľko prekážok, kdekoľvek je hranica a toto skutočne treba zlepšiť. Musíme na tom pracovať. Predošlá téma je s tým úzko spojená, ako aj kompetencie a fungovanie ACER. Čaká nás veľa všeobecných diskusí o správe, kompetenciách, eh, o hlasovacích právach, kdekoľvek by ACER eh, mal byť poverený Ehm, máme tu administratívne ehm, súvisiace témy a úlohy, ale myslím si, že by sme mali dosiahnuť kompromis. Budeme diskutovať aj o regionálnych témach, tak ako aj v predošlej téme. Do akej ehm, miery to voláme Rocks All ACC, Týka sa to vlastne našej schopnosti e, príjmať záväzné rozhodnutia a e, teda aj riešenie toho cezhraničného aspektu. Je dôležité, aby sme sa zosúladili e, s trhom, aby sme tu mali konsistentnosť, koherentnosť a budeme o tom diskutovať, teda diskutovať o veľmi špecifických témach. Čiže, pán predseda, myslím si, že diskusie budú veľmi konštruktívne. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za konštruktívny prístup, ktorý prejavili až doteraz. Ďakujem pekne. Pani Niebler za EPP. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja zastupujem kolegu Bernarda Langena, e, ktorý je v inom výbore a chcel sa ospravedlniť, e, ale teda dal mi svoje poznámky a viem, čo môžem povedať. E, e, chce sa tiež poďakovať za pozvanie, za mm, prvom stretnutí tieňovým spravodajcom. E, to bolo tento týždeň a všetky tieto prvé diskusie ešte neviedli. K celkovému boli tu kľúčové témy, o ktorých sa hovorilo. Uh, ale e, má plnú dôveru v spravodajcu a je pevne presvedčený, že ďalšie stretnutie teňových spravodajcom v Štrasburgu 23. októbra sa bude zaoberať dôležitými elementami e, alebo prvkami tejto diskusie. Kolega Langen by chcel ešte využiť príležitosť, e, aby e, teda hovoril o témach, ktoré, e, ktoré sa zobrá EPP. Vnútorný trh s energiou e, si vyžaduje, aby Acer mal posunenú úlohu, rozšírenie kompetencií, hlavne na cezhraničné prepojanie alebo na riešenie konfliktov. Po druhé, e, riešenie v dozornej rade, dvojtretinová väčšina taktiež kompetencie agentúry medzi e, e, dozornou radou, spoloč, e, predsedníctvom a ostatnými riedecimi orgánmi. Tiež. A posledný bod finančné problémy Aceru a je toho názoru, že e, nemalo by sa to riešiť všeobecným zvýšením poplatkom, ale tieto, toto zvyšovanie by malo byť iba vo výnimočných prípadoch. To sú teda štyri najdôležitejšie body, ktoré e, chcel pán Werner Lange za a frakciu spomenúť a teší sa na ďalšiu príležitosť v rámci stretnutia tieňových spravodajcov. Určite teda budeme sa snažiť aj my konštruktívne prispieť k ďalším diskusiám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, veľmi jasné pripomienky. Kolega Za SAD, kolega Poche, ďakujem pekne. Toto nariadenie sa dá rozdeliť do dvoch rovín. Navýšenie právomoci v cezhraničných otázkach, ktoré si vyžadujú koordinované regionálne rozhodnutia a tiež riešenie fungovania niektorých orgánov a čiže rady, regulátorov, správna rada a riaditeľ. Jednoznačne posilnenie právomoci ACR-u podporujem. Agentúra by mala mať právomoc zasiahnuť v podobe záväzných rozhodnutí v prípade, že zistí, že ENSO, nominovaný organizátor trhu s elektrinou alebo e, regionálne operačné stredisko alebo nejaký iný subjekt pôsobiaci v cezhraničných či regionálnych spoluprácach je v rozpore s legislatívou Európskej únie. Agentúra by mala tiež mať možnosť požiadať a získať účastníkom trhu informácie potrebné pre účinné plnenie svojich úloh. Zaistiť, aby agentúra mohla vymáhať svoje právne záväzné rozhodnutia. Veľmi výrazne podporujem posilnenie regionálnej spolupráce. Regionálna spolupráca môže zlepšiť nielen fungovanie trhu, ale aj znížiť náklady pre európskych odberateľov. Vznik regionálnych e, operačných centrov, centier, e, čo je v úprave nariadenia vnútrom trhu za regiou, jednou z ciest, ako dosiahnuť tento cieľ, Veľkoobchodný trh s elektrickou energiou je stále viac prepojenejší. Regionálny prístup k spravovaniu e, týchto systémov je základným predpokladom pre fungovanie vnútorného trhu. Myslím si, že sú tri kľúčové témy, e, ktoré musíme prediskutovať. Nedostatok finančných a ľudských zdrojov. Navštívili sme s Mortenom pre niekoľkými týždňami sídlo Acer v Ljubljane a bolo to celkom jednoznačné zo všetkých rokovaní, ktoré sme mali. Agentúra by mala mať finančné a ľudské zdroje, ktoré umožnia plniť súčasne a, súčasné a budúce úlohy. Z tohto dôvodu navrhujem, aby mohla agentúra vyberať poplatky napríklad za udelenie výnimiek alebo za prijatie rozhodnutie o cezhraničnom pridelení nákladov alebo v rámci trhu vyplývajúce z remit. Po druhé, nezávislosť zodpovednosť agentúry je kľúčová pre jej činnosť a z tohto dôvodu je potrebné zachovať e, znenie v zmysle, že členovia správnej rady budú konať nezávislo objektívne vo verejnom záujme a nebudú si vyžadovať politické pokyny, ktorými by sa mali riadiť. Tiež je dôležité, aby riaditeľ nemal, byť, nemal by sa zodpovedať správnej rade a chcel by som presadiť, aby riaditeľ a jeho menovanie bolo zodpovednosťou Európskeho parlamentu, tak ako je to v prípade niektorých ďalších agentúr. Po tretie, kontrola a rovnováha právomoci v rámci agentúr je kľúčová pre správne fungovanie agentúry s väčšími právomocami, ktoré chceme dať. Tejto agentúre rastie zodpovednosť a preto je kľúčové, aby rozhodovanie riaditeľa o príslušnosti daného návrhu k regiónu či trhu ako celku podliehalo e, schváleniu rady regulátorov. Ďakujem. Ďakujem pekne za EKR, pán Henker, náš podpredseda. Áno, ďakujem pekne. Pán predseda, kolegovia, myslím si, že toto je veľmi dôležitá agenda a je to integrálna súčasť celého energetického balíka v Európe. Zvyčajne sme veľmi hrdí na náš jednotný spoločný trh, ale nedarí sa nám urobiť ten krok vpred smerom, smerom k spoločnému energetickému trhu. Oceňujeme prínosy regionálnej spolupráce, ale na celom kontinente iba Švedsko a Norsko spolupracujú v energetike a e, Nemecko a Dánsko, pretože sú nutení tak urobiť. E, Napriek našim cieľom v prepojeniach eh, fyzické toky zostávajú veľmi nízke medzi členskými krajinami. Pracujem eh, na tejto agende a vidím, že bez ohľadu na to, či hovoríme o Varšave či Paríži, veľká väčšina, hlavne eh, teda národné protekcionistické záujmy sú najdôležitejšie, bohužiaľ. Protekcionizmus musíme nechať bokom. Potrebujeme silnejšiu e, európsku agentúru pre energetiku, aby sme mali trh s energiou v Európe. Potrebujeme regionálne e, centra spolupráce, e, ktoré by zabezpečili bezpečnosť dodávok a aj rozšírili spoluprácu. Hovoríme o energetických nákladoch, ale nedostávame, nedostaneme čistejšiu energiu od našich susedov, ak zatvoríme hranice, ak ale budeme tvrdiť, že tieto hranice sú uzatvorené eh, v, rám, v záujme bezpečnosti. Eh, nedosiahneme ani väčšiu konkurencieschopnosť a nižšie ceny pre spotrebiteľov. Musíme sledovať spoločný cieľ, energetickú úniu, musíme mať robustný energetický mix a zaistiť, aby bezpečnosť dodávok aby to bola väčšia regionálna spolupráca, lepšia konkurencieschopnosť, kde budú nižšie ceny pre všetkých európskych spotrebiteľov. Komisia navrhla podľa mňa ciele, ktoré idú správnym smerom. E, neoslabujme ich. A spravodajca poďakoval tieňovým spravodajcom. Dovolte mi, aby som aj ja tak urobil poďakujem za spoluprácu a dodám aj to, že sme neboli schopní doplniť e, túto agendu napriek úžasnej podpore našich kolegov. Chcem využiť túto príležitosť, aby ste poďakoval našim spolupracovníkom za ich spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mm. On behalf of the Greens. Za zelených. Pán Tavor Škrlec. Správna spolupráca, áno, ďakujem. Konečne niekto vyslovil moje meno správne. Takže budem stručný, milí kolegovia. Chcem vám poďakovať, poďakovať nášmu spravodajcovi za jeho snahu e, v zvažovaní mojich pozmeňujúcich návrhov, e, ako bolo spomenuté aj pred rečníkmi. Myslím si, že by sme mali uznať potenciál a kľúčovú úlohu Aceru v kontexte nových iniciatív v oblasti energetiky. Je to nová kľúčová úloha zelený. Stále podporovali túto agentúru vždy. A chceme, aby tu bol primeraný rámec pre jej fungovanie. Tieto pozmienice návrhy riešia veľa e, aspektov tohto rámca. Chcem zdôrazniť jeden. A síce politická nezávislosť ACERu, vrátanie nezávislosti od všetkých e, súkromných či verejných orgánov. E, je tu lobistická organizácia v Bruseli, ktorá e, sa týka C a R a je tu taký neoficiálny postup a síce, že táto štruktúra je stále prítomná v riadiacich štruktúrach ACERu a predseda CAR a predseda Rady regulátorov ESERu je rovnaká osoba. V minulosti to bol Ren Mok a teraz od septembra máme novú osobu, pán Gary Belny, ktorý teraz bude sedieť na týchto dvoch stoličách, to, to, stoličkách, to mm, proste nie je zdravé. A kolegovia, máme možnosť zmeniť e, túto prax, oslobodiť túto agentúru od vonkajších vplyvov. Predložil som viacero pozmeňujúcich návrhov v tomto smere a dúfam, že kolegovia z ostatných politických frakcií ma podporia. A e, druhá pripomienka. Predložil som pozmeňujúci návrh, kde sa e, hovorí o potrebe riaditeľa aby bol schvalovaný Európskym parlamentom, musí byť pozvaný do parlamentu ten riaditeľ, aby zodpovedal niekoľko otázok e, a agentúra e, musí e, byť dostatočne nezávislá. Ďakujem pekne. Pán Silikiotis, koordinátor a tieňový správodajca GUE. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať e, kolegovi Petersonovi za vykonanú prácu, za spoluprácu, ktorú sme mali už počas prvého stretnutia tieňových spravodajcov. Toto stretnutie bolo celkom konštruktívne, napriek tomu, že ako frakcia máme, ako skupina máme e, rozdiely e, a rozchádzame sa s nátrom spravodajcu. Podľa nás, vzhľadom na to, že Acer nie je Európskou agentúrou, ale platformou pre spoluprácu regulačných, národných regulátorov, nie je Nebolo by dobré, aby táto agentúra mala posilnené kompetencie. Tiež by nemala um, vytvárať nejaké stratégie. Problémy jednotlivých krajín sa musia brať do úvahy predovšetkým vzhľadom na to, že Európska únia nemôže E, e, riešiť problémy zásobovania s elektrinou, ktoré existujú v rozličných krajinách a nemôže ani znižovať energetickú izoláciu európskych regiónov. Na e, nešťastie návrhy v nariadení na posilnenie kompetencií ACERu um, ehm, narušujú práva členských krajín, pokiaľ ide o energetickú politiku. A toto teda sabotuje úlohu národných orgánov. Myslím si, že návrh článok, článku 43, pokiaľ ide o dozornú radu Aceru, schváľovať stratégiu e, s tretimi krajinami nie je dobrým návrhom. Acer nie je politickým orgánom, nemôže mať e, takúto superprávomoc. právomoc. Podmienky spolupráce s tretimi orgánmi sú rozhodnutiami čl členských krajín a týkajú sa ich vzťahov s týmito tretimi krajinami, e, ktoré sa aplikujú aký EÚ e v oblasti energie, energií a životného prostredia. Acer e, teda nemôže rozhodovať arbitrárne v otázkach, ktoré sú tak dôležité. A na záver by som chcel E, mm, spomenúť dozornú rádu, ktorá príjma rozhodnutia ESR-u. Jeho fungovanie musí byť objektívne a účasť všetkých e, e, členov je potrebná. Navrhujeme zmenu článku 23 v hlasovaní, aby teda tu boli dve tretiny potrebné pre schvalovanie rozhodnutí. Myslím si, že toto je nebezpečné a narušuje to reprezentatívnosť, ktorá musí aj naďalej existovať. Musíme mať väčšinu pre príjmanie rozhodnutí. Ďakujem pekne. Oh, Veľmi pekne ďakujem za vaše pripomienky. Za Európsku komisiu vystúpi pán riaditeľ Klaus-Dieter Borhardt sa páči, pán profesor, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sľubujem, tentokrát to bude stručnejšie. Eh, počúvajúc eh, diskusiu a na základe správy pána spravodajcu si myslím, že všetci veríme eh, v to, že treba vytvoriť priestor, v rámci ktorého sa môžeme dohodnúť na regulačných otázkach a hľadať a hľadať riešenia cezhraničných situácií. Môžem uviesť, že už dnes v súčasnosti úloha národných regulátorov v spolupráci s ACERu je silná a to sa nezmenilo. ACER zostane podľa nášho návrhu subjektom, v rámci ktorého sa stretávajú regulátori, hľadajú riešenia a dohody. Myslím si, že s tým môžeme súhlasiť všetci. Pán spravodajca nadnesol ale jednu otázku, ktorá chýba v našom návrhu. Na, na čo to prepojenie na regionálne centrá spolupráce a je pravdou, že v našom návrhu tieto centrá ešte zapracované nie sú na úrovni regulátorov. Preto je užitočné, že premýšľate týmto smerom a že ste navrhli zapracovanie tohto chýbajúceho prvku. E, pani Nidler za pána Langera mm, veľmi dobre zosumarizovala, že veľmi zosumarizovala ten aspekt, tomu sa venuje váš výbor. Teraz nepôjdem do podrobností. Chcel som len nadniesť dve veci. Poprvé, pán Orche, vy ste nadnesli veľmi zásadný bod a ide o zber informácií, ktoré ACER potrebuje na monitorovanie trhu. A skutočne tam tá situácia uspokojivá nie je. Na to, aby sme posilnili zber informácií a právomoci ACERu získavať informácie od TSO, je um, to všetko je dôležité na to, aby sme uspokojným spôsobom mohli realizovať monitorovanie trhu. Pán Henkel, je dôležité zdôrazniť, že skutočne sa nám podarilo zredukovať naše ambície, pokiaľ ide o návrh ACER a Neviem si predstaviť, ako by sme to mohli ešte oslabiť, pretože silný koordinačný orgán na európskej úrovni potrebný je. A potom e, pán Skelet. Myslím si, že s pomocou tohto výboru, okrem iného, pán Turnes, e, s pán Turnesom osobne sme poprvýkrát e, obrátili um, poradie Minulé, keď som bol tu, tak som povedal, že komisia to tentokrát nedokáže akceptovať. Predtým CER, predseda CERu bol volený ako prvý a potom ACER vlastne len odsúhlasil túto voľbu. A teraz sme to urobili tak, že predseda CERu bol zvolený ako prvý. Samozrejme, transparentným spôsobom v súlade s pravidlami. Mali sme 5 kandidátov a táto a ACER potom a voľby v rámci ACER prišli následne. Neviem, či e, môžeme povedať, že ak CER e, si zvolí toho istého predsedu ako ACER, či ide o demokratický výber, ale CER je súkromným subjektom, čiže ja si nie som istý, či sa to dá kritizovať z vašej strany. Čo je dôležité je, že voľba CER prebehne riadným postupom ako prvá a aj sa tak udialo za pomoci členov tohto výboru a komisie. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Pán spravodajca. Peter Desen. Ďakujem veľmi pekne a ja budem len stručný v tejto etape čas nás trošku tlačil pri práci na tomto spise, ako je tomu vlastne aj pri ďalších spisoch. A rozmýšľali sme e, nad poradím pozmenujúcimi návrhmi a s tým, že bolo treba zabezpečiť koherentnosť e, celej práce a čaká nás preto ďalšie plánovanie pokiaľ ide o prácu na tomto spise, ale chcem sa vyjadriť eh, k tomu, čo povedal pán Henkel a k neos- ďalšiemu neoslabovaniu tohto návrhu. Je veľmi dôležité podľa mňa, aby sme sa pridržali tejto línie počas celej našej práce na predloženom spise. Je dôležité eh, demystifikovať aj isté vnímanie návrhu, ktoré tu panuje, aj to musíme mať na pamäti počas nadchádzajúcich mesiacov. Ale tá diskusia dnes bola pomerne konštruktívna. Ja optimistom zostávam a pokračujme v našej práci, takže aby sme dosiahli ten najlepší správny výsledok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega, drahý Morten. Pripomínam kolegovia, že by sme mali hlasovať e, takisto 11. decembra. Pravdepodobne začneme asi o 7. O 7. Prosím, pripravte si, alebo teda za, pomýšľajte na to pri rezerváciách vašej, vašich lístkov, vašich leteniek do Štrasburgu, teda 7 o 7 v pondelok začneme hlasovať. Ďakujem kolegovia. Posledná téma nášho rokovania. Príprava na možné rizika v rámci sektoru s, s elektrickou energiou. 230 predložených návrhov na zmenu. Čaká nás veľa práce. Návrha, návrh správy mm, po, návrh správy predstaví pán spravodajca, pán Zano na to, vlastne predložil ho 11. júla. Vážený pán kolega, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je zrejme, že v tomto prípade je cieľom znížiť riziko v spojitosti s, ener- s elektrickou energiou prípadoch, e, ak dôjde k nejakým incidentom. Ďalej je cieľom zredukovať počet zariadení, elektrární, pretože v rámci racionálneho systému počet elektrární možno znížiť v e, nadväznosti na bezpečnosť. Ako ste pripomenuli, dostali sme viac ako 200 pozmenujúcich návrhov. To znamená, že tých ťažkostí hľadať riešenia e, veľa nemáme a vystávajú tu isté všeobecné tendencie e, pokiaľ ide o ambície, tak e, tam e, tých pozmenujúcich návrhov je viacej. Mám na mysli e, záväzný charakter opatrení na základe princípu vzájomnej pomoci a mám na mysli aj spoluprácu regiónov. Myslím si, že ak pôjdeme do podrobnosti a budeme na tom ďalej pracovať, tak určite sa nám podarí rozptýliť obavy k tým záväzným opatreniam. Na tie sa vlastne viaže väčšina návrhu a nie je možné zabezpečiť energetickú bezpečnosť bez toho, aby sme zavádzali ehm, kritéria maximálnej interoperability s tým, že sa vyhodnocuje výkonnosť národných systémov, ale s tým, že Bezpečnosť a zodpovednosť členských štátov je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o výkonnostné parametre, tam treba, e, aby EÚ zohrávala svoju úlohu, ktorú jej prisudzujú zmluvy. V rámci pozmenujúcich návrhov som, som zaznamenal podporu tohto cieľa, cieľa, čiže aby boli návrhy záväzne Vzájomná pomoc, to je ďalší aspekt. Nedávna energetická kríza z januára 2017 na európskom juhovýchode hovorí sama za seba. Tam, kde, tam, kde, sú, hrani, tam, kde sú energetické hranice, tam dochádza aj e, k zhoršovaniu kríz. Mám na mysli hospodárske, e, produktívne či sociálne škody Aj k tomuto bodu sme dostali pozmenujúce návrhy a e, väčšina z nich e, súhlasí s tým, čo je uvedené v mojej správe. Hovorí sa o vzdialenostiach, hovorí sa o opatreniach netrhovej povahy, ktoré smerujú k tomu, že sa prekonajú energetické hranice. Ale tam je práve dôležitá E, uplat, uplatniteľnosť takýchto opatrení, ktoré by mali byť realizované len výnimočne. A keď dôjde k poskytnutiu pomoci, tak potom ju treba vykompenzovať e, v súlade s tým, na čom sa dohodli jednotlivé strany. Otázka transnárodných regiónov. To je tretí bod. To je základný kameň tohto návrhu, ale vieme, že ide aj kontroverznú vec. Týka sa to dizajnu trhu a tu by som rád uviedol, že počas nadchádzajúcich zasadnutí by som rád hľadal s tieňovými spravodajcami um, spôsob, ako riešiť túto vec, ako riešiť otázku rôznych prepojení, otázku dizajnu trhu a otázku synergii v rámci uh, trhového prostredia. Uh, potom, pokiaľ ide o tzv. ROC, teda Centra regionálnej koordinácie, tam som zaznamenal tri scenáre v rámci návrhov. Po prvé, uznať e, plne ich úlohu a fungovanie. Po druhé, e, to, že pôjde o technicko-operačné centra, ktoré budú spadať pod e, ktoré budú spadať pod štátne orgány a že pôjde um, o makroregióny, ktoré si vytvoria uh, členské štáty. Potom, zamietnutie, potom ďalšou alternatívou je zamietnutie tohto uh, konceptu a pridržanie sa existujúceho stavu. Mne sa pozdáva prvý prístup, Eh, či už pokiaľ ide o obsah alebo samotnú metódu. A je to presne z toho, je to z toho dôvodu, ktorým sa motivuje aj princíp vzájomnej pomoci. Tieto centrá sú veľmi dôležité pre postupnú regionalizáciu a pre rozdelenie právomoci medzi EÚ a členskými štátmi. A takýmto spôsobom, takýmto spôsobom môžeme prispieť k ďalšiemu odstraňovaniu prekážok na trhu. Pokiaľ ide o metódu, tam sa domnievam, že na základe týchto a ďalších uvážení by bolo lepšie riešiť túto otázku eh, tak, aby, aby sme, eh, aby sme eh, o tejto otázke zahlasovali jednomyslne. Ešte k samotným pozmenujúcim návrhom. Tam tie sa koncentrujú na kritérium zachovania dôvernosti pri zverejňovaní informácií v spojitosti s plánmi hodnotenia rizík koncentrujú sa na zapojenie zúčastnených strán, či už ide o metodiku alebo vyhodnocovania rizik a pokiaľ ide o rozhodujúce mechanizmy a mm, ACER a národné orgány. Aj tu tie prepojenia medzi jednotlivými spismi treba ešte ďalej rozpracovať ale môžem, myslím, už povedať, že som nezaznamenal veľké rozdiely medzi skupinami. A verím, a e, verím v, verím v skorú dohodu medzi skupinami. No a potom, pokiaľ ide o technické zasadnutie, na ktorom sa zúčastnila aj e, komisia, e, teda to prebehne ešte v útorok, mm, chceme diskutovať o takej prvotnej architektúre jednotlivých kompromisných návrhov a Na základe toho, čo som uviedol, um, musím, by som rád ešte upozornila, a avizoval kolegom, že pripravím aktualizovanú verziu tohto materiálu a že ju kolegovia dostanú pred následujúcou schôdzou. Um, máme tu aj isté aspekty, kde treba e, postupovať e, obozretne. Opakujem, treba pracovať paralelne. Na jednej strane sa budeme venovať jednotlivým scenárom, aj pokiaľ ide o spoluprácu e, s radou a na druhej strane treba konsolidovať pozíciu e, čo najpodrobnejšiu na to, aby sme boli, na to, aby si vyslúžila potom konsenzus v rámci parlamentu. Sú tu ešte ďalšie veci, ale myslím, že e, toľko na teraz. Ďakujem za pozornosť kolegom a aj za príspevok a pr- prácu všetkých, ktorí sa zúčastňovali na tomto spise. Ďakujem veľmi pekne. Mm, ďakujem, Flavio, to, bolo to, bolo, to bolo najdlhšie vystúpenie dnes ráno. Ja som ťa nechcel zastaviť, pretože čas máme, istý čas, určitý čas máme ale 8,5 minúty. To je, to je absolútny rekord. Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej, pán kolega Niedermayer za EPP. Ďakujem, pán predseda. E, musím si, prepomi- musím si premyslieť, aký rekord tu nastavím ja. Som rád, že som medzi vami. Vrátil som sa práve zo zasadnutia pána máme, tisíc, tam je, má, mám tisíc, má, máme tam 1400 pozmenujúcich návrhov. Som rád, že tu je len niečo, čo si vyššie ako 200, ale samozrejme obsah je dôležitý. Ďakujem veľmi pekne pánovi kolegovi, nielen za jeho rekordnú e, za jeho rekordné vystúpenie, ale hlavne za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol on a jeho tým. No a pokiaľ ide o obsah, Zdá sa, že táto správa o pripravenosti je tým najmenej problematickejším spisom z, z balíčka pre čistú energiu. Preto dúfam, že sa nám podarí e, si zachovať ambíciu správy a to povedie k lepším výsledkom a k zmiernenému dosahu krízo, krízy na občanoch a podnikoch. No a pokiaľ ide o ciele, chcel by som sa zameria, zameria, zamerať na trhový prístup. Ak, fun, ak trh funguje dobre, tak to nikdy nef- nepovedie ku kríze. Preto sa budeme koncentrovať na odstraňovanie prekážok na trhu a to nám umožní sa dopracovať na vyššiu úroveň bezpečnosti pri nižších nákladoch. Posilní sa aj spolupráca členských štátov na, regionálnych úrov, na regionálnej úrovni. Vyhneme sa aj aj kráteniu cezhraničných tokov a kapacít, čo, čo, k čomu často dochádza aj za bežných okolností, nie len počas kríz, teda keď musia naše podniky a občania platiť vyššie ceny za elektrínu. Je dôležité, aby všetci relevantní aktéry boli konzultovaní aby sme e, zachovali aj istú transparentnosť procesu. Musíme mať na pamäti, že mm, sú tu citlivé otázky, treba preto zach- zachovať dôvernosť e, informácií, aby to neohrozilo bezpečnosť. Teším sa na spoluprácu so, so spravodajcom a tými spravodajcami a myslím si, že sa nachádzame na dobrej ceste a že môžeme vybudovať silnú negociačnú pozíciu parlamentu pri rokovaniach s radou. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegia z ACR. Pán Fox. President, I shall try to be concise. Um, my... Stručný. Moja skupina podporuje ten návrh a uh, ide o zvýšenie uh, odolnosti členských krajín voči uh, krízovým situáciám treba vychádzať z jasného a predvídateľného rámca. Treba však rozšíriť to i za túto hranicu pre krajiny, ktorých sektory sú e, s nami integrované. Tu naozaj vítam tie e, pozmeňujúce návrhy, ktoré e, chcú rozšíriť ten, ten záber. Takisto netrhové mechanizmy, ktoré majú všetkým účastníkom trhu dať určité zábezpeky a nájsť tiež niekedy takéto postupy možno použiť. Ide aj tiež o ko- konzistentnosť e, nariadenia o bezpečnosti dodávok. Podporujeme transparentnosť, musí tu byť e, uplatnenie rešpektovania tajomstva. My tu vidíme zvýšenú úlohu, ktorú môže zohrávať koordinácia eh, elektrické energie. Tiež máme veľké obavy, pokiaľ ide o originálne operačné centrá. Tento termín, ktorý lepšie popisuje tú úlohu, je koordinačné centrum. Makroregióny, tak ako to navrhujú zelení, nepodporuje žiadny nestranné centrum posudzovania a je to len ďalší eh, úroveň eh, byrokracie v sektore, ktorý už je tak eh, zaťažený týmto javom. Chceli by sme vidieť interakciu, ale určite veríme, že sa dá dosiahnuť dobrá, dobrá zhoda a tešíme sa na spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Toľko z mojej strany za dve minúty. Ďakujeme ti, kolega. Teraz za Alde. Pán kolega Petersen. Ďakujem. Hovorím za pani Mlinár, našu tieňovú spravodajkyňu nemôže byť prítomná dnes. Víta predložené pozmenujúce e, návrhy, pokiaľ ide o pripravenosť e, na rizikové situácie. Mnohé pozmenujúce návrhy e, obsahujú dôležité predpisy, podpisilňujúce návrh komisie, pokiaľ ide o zodpovednosť jednotlivých aktérov v systéme kompenzácie, pokiaľ ide o mechanizmus solidarity a zabezpečovanie rovnováhy medzi transparentnosťou informácií a dôvernosťou citlivých údajov. Sú tu pozmeňujúce návrhy v týchto líniách a ďalej ide o zlepšenie načasovania a identifikovania e, krízových scenárov a rizikových alebo teda plánov pripravenosti na tieto krízy. Dôležitá je koherentnosť medzi regionálnymi a národnými inštanciami. V neposlednej miere kľúčová je koherencia. Tu v tejto i ďalších témach k čistej energii musíme zabezpečiť kompatibilitu s novými uh, sieťovými kódmi i s ďalšími návrhmi, napríklad pokiaľ ide o diskusie o regionálne operatívne centra. Tešíme sa na spoluprácu so spravodajcami ďalšími. Ďakujeme. Ďakujeme ti, Morten. A teraz v mene e, Rebeky Hans, ktorá je tieňovou spravodajkyňou zelených, pohovorí pán Škrlec. Ďakujem. Chcem ospravedlniť kolegyňu Harms, ktorá momentálne sa nemôže zúčastniť diskusie. Prečítam jej stanovisko tejto správe. V krízových situáciách členské krajiny reagujú jednostranne a to nedáva zmysel. Jeden z príkladov, ako sa správali na e, juhu Európy pri kríze po 27 dní bez ohľadu na trhovú situáciu sa vyskytol veľký prelievací efekt ktorý podkopával možnosti spoločného trhu výrazné straty asi 27 miliónov eur pre bulharské generátory. Členské krajiny by mali v krízových situáciách spolupracovať a pomocou jasného systému ex ante a ex post. Dobrovoľný systém, systém nedáva žiadne záväzky a nebude takto fungovať. Kolega Rebeka Harms navrhla napriek takmer 60 pozmeňujúcich návrhov k návrhu komisie. Ide o pomoc členským krajinám. Nemali by tápať v tme, Na, naopak mali by e, mať pomocou regulačného rámca e, usmernenia, ako predchádzať budúcim krízam a ako reagovať v existujúcich krízach. Trhové i netrhové opatrenia, ako aj princípy kompenzačných e, programov, ktoré môžu využiť členské krajiny a dojednávať dohody na regionálnej úrovni. Ďalšia séria pozmeňujúcich návrhov pani Harms má za cieľ uprednostňovať trh a nie netrhové opatrenia. Netrhové opatrenia sú oveľa nákladnejšie a mali by sa použiť až ako posledný a vždy len opodstatnený nástroj. Je dôležité retroaktívne kontrolovať prijaté opatrenia vzhľadom na budúce možné využitie netrhových opatrení. Pani Harms chápe, že všet, nie všetky problémy sa dajú riešiť v, v rámci tejto zložky. Treba však identifikovať špecifické rizika, príliš veľkú závislosť napríklad na jednom zdroji a tiež možné riešenia e, zmierovania, a pokiaľ ide o dopyt a iné možnosti. Ďakujem. Ďakujeme ti, kolega kolega Zidualga ako tieňový spravodajca za GUE. Pekne ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o e, správu o pripravenosti na rizika, my sme predložili návrhy v tom zmysle, že je veľmi dôležité potvrdiť eh, si, pripraviť eh, scenáre, možné scenáre vývoja, ku ktorým môže dojsť počas krízy. Mm, tá, mm, ale my si, mm, preto si, ja si myslím, že um, ale um, ne, neviem, či toto je to správne miesto, na, v rámci ktorého by sa mali vytvárať takéto urgentné plány. Ďalej navrhujeme, aby aj ACER zohral svoju úlohu pri príprave takýchto scenárov, pretože oni vlastne uh, konajú nezávisle. A po druhé, vieme, že pravidlá trhu sú vo väčšine prípadov len málo kompatibilné s duchom solidarity, ktorý by mal v takýchto situáciách naliehavých prevládať. Preto, preto treba preto treba upustiť od e, tej dogmy trhu a trošku sa pozrieť na tie pravidlá, ktoré fungujú. Preto tá druhá línia z našej strany je taká, že podľa nás treba pozastaviť e, trhové pravidlá, ak, ak, na, ak na ich základe dôjde k zhoršeniu naliehavej situácie. My sa domnievame totiž, že je veľmi dôležité zdôrazniť e, túto vec e, s tým, že je to pochopiteľne inak, než to, čo hovorí komisia. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Kohlíček, náš podpredseda. Ďakujem pekne. Ja sa domnievam, že je to veľmi dôležitý materiál, pretože vo chvíli, kedy niektoré z krajín EÚ začali tzv. zozelenenie ich energetiky, sa, začíname sa stretávať hlavne v ne, okolí Nemecka s veľkými výkyvmi pri prietokoch energie medzi Nemeckom a okolitými štátmi. Minulý rok Poliaci na svojich hraniciach e, e, u vysokého napätia inštalovali e, oddelovacie transformátory. To je v úplnom protiklade s tým, čo povedal kolega, ktorý hovoril ako zástupca EPP. Práve tieto transformátory chránia Českú a Polskú sieť od vysokých prietokov energie, keď fúk aká silný vietor na Severnom mori a keď nie je ani ranná, ani poludnejšia špička elektrické elektrickej energie. To si treba uvedomovať, pretože odstraňovanie bariér na jednej strane môže pomôcť voľnému trhu, na druhej strane môže spôsobiť to, čo kedysi spôsobilo blackout v Taliansku, ktorá je čistým dovozcom elektrickej energie je teda dobré, že tá správa je takto koncipovaná. Verím, že to e, vyriešime správnym spôsobom a v budúcnosti v rámci EÚ budeme môcť robiť zásahy, ktoré príslušným spôsobom zohľadnia nespolahlivé zdroje. A taký nespolahlivým zdrojom je fotovoltaika, vy máte na strechu. Viete o tom? poznám to dobre, treba mať záložný zdroj, ktorý musí okamžite reagovať na to, že zašlo slnko alebo že e, e, spadol srieň. Je veľmi nespolahlavý zdroj e, v niektorých častiach, pretože 30 sa dáva energii. Preto tu zase musí byť záloha. Preto je tá správa veľmi dôležitá, pretože keď ozeleňujeme Musíme všade počítať s tým, že musíme mať zálohu a vysoko napätevé vedenia musia byť zokruhované a zdvojené. Česká republika tu čo si robí. Dúfam, že sa pripojí Nemecko. Sever, juhu, východ, západ. Dodnes Nemecko nie je pre, pre, prepojené. Uh, thank you very much. And... Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Rübich. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr... Ďakujem, pán predseda. Äh, zabezpečenie tých rizík samozrejme v budúcnosti bude oveľa dôležitejšie než dnes. My vieme, že kybernetické útoky a kriminalita sú na dennom programe. Preto sme hovorili i o regulačných orgánoch tu treba dať podnet spolupráca ESA a BEREK, elektric, e, teda vnútorný trh s elektrickou energiou a digitálny trh osobitne e, v oblasti sieti, ale tiež s e, ENISO vytvoriť platformu, ktorá sa v budúcnosti bude dohadovať Spolupráca týchto troch agentúr bude čoraz dôležitejšia a vo výbore v iniciatívnej správe by sme možno mohli posudzovať, ako dosiahnuť synergie medzi agentúrami práve tam, kde je činné ITRE, aby sme tu urobili štúdiu alebo vytvorili nejakú iniciatívu. Ďakujem. Ďakujeme. Nech sa páči. Len stručne, to sú veľmi dôležité témy. Veľa práce a vy sami, pán predseda, sa zúčastňujete na práciach v úzadí. Pokiaľ ide o ten posledný bod, ktorý zdôraznil kolega Rubich, je to veľmi dôležité a nedávame tomu dosť veľký význam potrebujeme viac prepojenia. Čím sme prepojenejší, tým sme zraniteľnejší. Spolupráca medzi agentúrami bude samozrejme kľúčového významu. Ja si myslím, že potrebujeme trošku viac skúseností, ktorá nás bude sprevádzať v našej legislatíve My e, spotrebiteľom veci uľahčujeme určite v rámci EÚ narastajúci význam e, v oblasti kybernetickej bezpečnosti je samozrejme niečo, čo treba brať vážnejšie. Chceme to samozrejme uľahčiť, pretože čím viac ste prepojení, tým ste zraniteľnejší. A to môže vytvárať veľké problémy. Toľko môj dôležitý bod na okraj. Ďakujeme ti, kolega. To je veľmi špecifický problém práve u vašej krajiny, pokiaľ vieme. Mali by sme všetko urobiť preto, aby sme sa vyhli a krízovým situáciám v budúcnosti. Welcome. Uvítajme teraz No, ako vidíte, že tu máme mnoho hostí. Privítajme návštevníkov zo severného Hesenska. Hostiteľkou je pani Martina Werner. Ďakujeme za pozvanie týchto pozorovateľov našej práce vo výbore ITRE. Vítajte v EP. Môžete použiť sluchadlá a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 až do konca a jeden z nich však je, je, je pán riaditeľ Burchard a preto ho požiadam, aby e, sa vyjadril v mene Európskej komisie. zasa vám chcem poďakovať, pán predseda. Komisia pozitívne víta všetky pozmenujúce návrhy, návrhu správy, Sama o sebe je táto správa vynikajúcim kúskom e, práce v tejto téme. Ak komisia by mala možnosť si čo si zaželať, e, bolo by to asi to, čo vyjadril pán Niedermayer, čiže pokúsme sa zachovať tie ambície, pretože podľa mňa návrh správy a množstvo pozmeňujúcich návrhov, e, ktoré idú týmto smerom, zlepšujú ambície a to je teda smer, ktorým by bolo treba ísť. Rád teda počujem, že väčšina tých vystúpení podporuje tento prístup. Nebudem všetko opakovať. Spravodajca e, uviedol vec vynikajúco Stálo tých 8 minút stálo za to. E, obsahovo len podporím, čo povedal. Dobre totiž popísal, o čo tu ide v tejto problematike. Dve kratučké poznámky. V tomto kontexte vás asi neprekvapí, že komisia nepodporí to, čo povedal pán Ziluaga, že by sme mali e, trhové opatrenia pozastaviť, pretože fungujúci trh s cezhraničnými tokmi je kľúčový, ak chceme vyriešiť problém krízy. Nie je to súčasť krízy. Ak totiž pôjdeme prirýchlo do netrhových opatrení, aké to budú e, opatrenia? exportné zákazy, národné opatrenia, ktoré fungujú momentálne. A to ide proti princípu viato vzájomnej pomoci a solidarity. To je kľúč a prvý princíp všetkého, keď hovoríme o príprave na rizika. Vzájomná pomoc, solidárnosť, to musí nastúpiť trhové opatrenia, to môžu za, najlepšie zabezpečiť a pánu Rubigovi i ďalší, ďalším poviem, plne chápem to, že kybernetická bezpečnosť je tu kľúčová a váš návrh je veľmi vítaný a my by sme vás chceli podporiť v tejto iniciatívnej správe. Chceme prispieť, čo najviac sa dá. Ďakujeme vám eh, za váš vstup. Vy eh, naozaj máte eh, striebornú medailu, pretože ten prvý, t, t, hneď po pánu spravodajcovi, pretože ten prvý váš prejav mal 6 minút. Chcem prvý za, privítať všetkých tu prítomných. Hovorím to opakovane, pretože teraz máte aj slúchadlá, Chcem, aby ste pošuli moje privítanie. Ste zo Severného Hes- Hesenska. Pozvala vás pani Martina Werner. Tešíme, že ste dnes tu s nami. Prešiel som do materského jazyku, pretože e, ako vidíte, môžete si e, vypočuť mnohé jazyky. V žiadnom parlamente to možné nie je. Je to čosi výnimočné. Tu v Európskom parlamente chcete niečo povedať? Nech sa páči. Ja chcem len informovať, že včera Výskumné centrum Európskeho parlamentu vydalo globálny trendometer. Je to štúdia o globálnych trendoch. Celosvetovo e, to analizujú e, rôzne think tanky. E, doplnili sme vlastne túto štúdiu za nás analýzou na Twitteri. Pozrieme sa, čo sa Eh, na svete eh, tweetuje. A pre nás ako prí, priemyselný výbor je to veľmi zaujímavé. Ja by som chcel poprosiť, aby sa našim členom distribuoval tento trendometer, pretože pre našu prácu by to bol dobrý základ. Ďakujem. Ďakujem za vašu poznámku. Avšak naša diskusia by mala sa zakončiť slovami, eh, alebo teda vystúpením nášho spravodajcu Zananata. Ďakujem veľmi stručne. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť, keď ste ma počúvali 8,5 minúty. A e, ja viem, že medzi, našim, medzi mestom Padova, medzi môjim rodným mestom a Polskom je, je nadviazaná spolupráca. Naše, naše oblasti sú si veľmi blízke. A, a Ehm, napríklad váš slavný básnik Kočarnovský e, ehm, študoval v Padove, takže no ale poďme k veci a tam budem stručný. Veľmi pozorne som si vypočul všetko to, čo uviedli moji kolegovia. E, uvidíme sa v útorok a budeme pokračovať v práci. Much, Ďakujem pekne. Hlasovanie vo výbore ITRE bude 11. decembra. Začneme o 7. večer v pondelok v Štrásburgu. Posledná schôdza tohto roku. Ak vás môžem poprosiť v bode rôzne, nie. S výnimkou toho, že nám pošlete všetkým príslušné dokumenty e, alebo dokumenty, ktoré navrhol pán Hrubík. Ďalšie stretnutie 6. novembra o 15. do pol 7. Čiže nie pol tretej, ale o tretej. Výborná myšlienka, aby sme sa vrátili naspäť k 15.00. Prajem vám všetko dobre, ďakujem pekne. <laughs>